Je vous remercie de prendre... A poprosím vás, usaďte sa. Nous avons une après-midi très intéressante. Máme pred sebou veľmi zaujímavý program na dnešné popoludne. Máme tu vypočutie pána Balka z Európskeho, súdneho, Európskeho účtovného dvoru a prišiel teda medzi nás aby sme tu aj spolu s pánom Lemetem, generálnym riaditeľom DŽ eh, Info, budeme vymeniať si názory. Takže pripomínam to, že sme tu mali žiadosť z vašej strany, eh, z ktorej sa prejavilo, aby sme mali takúto výmenu názorov, ktorá sa bude týkať tejto témy a budúci týždeň zasa eh, budeme hovoriť na plenárnom zasadnutí o katastrofe, ktorá sa udiala v Karibiku. Chcel by som vás informovať, že Európska komisia sa k tejto téme vyjadri v Štrasburgu a že naša žiadosť bude takýmto spôsobom uspokojená. Uvidíme, ako sa zmení konkrétne pracovný program, to ešte dostanete e-mailom. Pán Balko, ďakujeme za to, že ste prišli medzi nás dnes popoludne. Vaša prítomnosť tu medzi nami vo výbore REGI je pre nás veľmi dôležitá. Zvyčajne Európsky dvor auditorov a Európsky parlament na základe teda vašich správ umožňuje potom hlasovanie o absolutóriu Európskej únie a my sa tešíme, že tu máme špeciálnu správu z vašej strany, ktorú vypracoval dvo auditorov, ktorá obsahuje konkrétne informácie, ktoré sú dôležité tak pre náš výbor, ako aj pre celý parlament, aby sa takýmto spôsobom vyjadril do istej miery satisfakcia alebo sumár toho, akým spôsobom funguje napríklad regionálna politika zo strany členských štátov. A tie prvky, ktoré sú obsiahnuté vo vašej správe, ktoré sú obsiahnuté v tejto správe sú veľmi e, cenné pre náš výbor a ja teda dúfam, že po dnešnom zasadnutí, kde si vypočujeme vás, tie prepojenia medzi vašim úradom a zamestnancami sekretariátom výboru REGI sa ešte posilnia. Nedávno ste pripravili špeciálnu správu ohľadne e, partnerských zmluv a my sme tu, niektorí teda poslanci sú tu, ktorí boli priamo účastní na rokovaniach o týchto zmluvách a preto nás veľmi zaujíma to, čo nám teraz poviete dnes popoludní a teraz dostávate slovo týmto a tešíme sa na to, čo sa od vás dozvieme. Ďakujem pekne, vážený pán Omarže. Dobré popoludne, vážený pán predseda, dámy a páni. Teším sa, že môžem vám prezentovať E, špeciálnu správu Európskeho dvora auditorov 2017 ohľadne rokovaní komisie, pokiaľ ide o dobe 2014-2020, teda partnerských dohôd a programov v oblasti kohézie. Niektorí z vás, ako členovia Kokobu, sa už zúčastnili na mojej prezentácii vo výbore Kokobu. Vy, pán predseda, a ja si skutočne pochvaľujem takúto výbornú spoluprácu s pánom spravodajcom, pánom Pirinským z výboru Kokobu, kde odzneli veľmi konkrétne otázky a pripomienky zo strany aj pána poslanca Vogana. Moja dnešná prezentácia tu je praktickou manifestáciou nášho záväzku, záväzku Európskeho dvora auditorov, spolupracovať s kompetentnými špecifikovanými výbormi Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o témy, ktoré sú kľúčové pre vašu prácu. To znamená, nebude tu iba prezentácia v takých výboroch ako Kokobu, ale aj v ostatných špe- špeciálnych výboroch. Pokiaľ ide o našu špeciálnu správu 2 2017, sme preskúmavali, či Komisia Európska efektívne rokovala efektívnym spôsobom vyrokovala tie partnerské dohody za obdobie 2014-2020, ako aj operačné programy, na to, aby európske kohézne peniaze boli lepšie zacielené na priority stratégie Európskej únie 2020 na to, aby sme lepšie vyargumentovali intervencie, pokiaľ ide o investície a zacielené do potrieb a výsledkov, aby sme adekvátnym spôsobom stanovili podmienky, na základe ktorých sa bude tá výkonnosť potom merať. Ako som už naznačil vo výbore KON, táto správa bude nasledovať neskôr tohto roku ešte ďalšia správa, ktorá sa bude sústrediť na ex ante kondicionality a, na za- a pokiaľ ide o performančnú rezervu, ktorá má byť inovatívnym nástrojom, ale zatiaľ ešte nie je v plnej miere aktívna priamo v teréne. Tá druhá správa bude predmetom formálneho procesu, na základe e, postupov finančných, finančného nariadenia s komisiou, takže to je niečo úplne nové. Máme tu takúto správu, ktorá už je predložená a ja prídem takisto a budem ju prezentovať aj tu vo výbore hneď potom, ako sa zverejní, ak to vy budete považovať za dôležité. Ale pokiaľ ide o dnešný program, dovolte mi venovať sa teraz jednotlivým detailom našej prvej správy 2017. Pokiaľ ide o partnerské dohody medzi komisiou a členskými štátmi, sú, ako vieme, strategické investičné plány, v ktorých členské štáty naznačujú priority v oblasti výdavkov, pokiaľ ide o európsku štruktúrálnu a invest- pokiaľ ide o európske štruktúrálne investičné fondy, a to za obdobie 7 rokov. Tieto boli vyrokované ešte v roku 2014 a do roku 2015 komisia vyrokovala 387 operačných programov v rámci ERDF, ESF a kohezného fondu, vychádzajúc z tohoto. Náš audit, naša auditová práca obsahovala analýzu tohto časového harmonogramu, v rámci ktorého tie rokovania sa udiali a takisto aj hodnotenie komisných interných postupov, pokiaľ ide o rokovania, hĺbková analýza partnerských dohôd a 14 operačných programov pre 5 členských štátov. Išlo o Španielsko, Írsko, Chorvátsko, Polsko a Rumunsko. Ako obsahoval to takisto aj štúdijnú návštevu do Dánska, rozhovory so zamestnancami na komisii a s predstaviteľmi členských štátov na ich stálych zastúpeniach v Bruseli a takisto tu boli konzultácie s expertami v oblasti koheznej politiky a regionálnej politiky. Celkové zistenie bolo, že komisia pracovala efektívne v rokovaniach za obdobie 2014-2020, pokiaľ ide o partnerské dohody a operačné programy v oblasti kohezie. Završila rokovania s členskými štátmi v rámci stanovených lehôd, kde sa sústredili, ktoré sa sústredili na financovanie napríklad Európa 2020 stratégia a zabezpečili takto robustné intervenčné logické postupy v rámci operačných programov. Ale komisia bohužiaľ ne, ne, nestihla harmonizovať finančné monitorovacie úpravy v rámci tých fondov a pokiaľ ide o zabezpečenie konzistentných definícií pre výkonné ukazovatele, pokiaľ ide o outputy a výsledky. Toto by bolo možno potrebné ešte porovnať, pokiaľ ide o performačné dáta medzi jednotlivými programami. Čo je však ešte dôležitejšie, že veľké množstvo ukazovateľov a potreba doplnkových údajov, ktoré sú potrebné na to, aby sa ustanovil vlastne dopad európskych financií, to si vyžaduje ešte administratívne zaťaženie. To je, predstavuje administratívne zaťaženie. Teraz sa budem venovať jednotlivým detailom. Kohezný legislatívny balíček 2014-2020 bol prijatý v decembri roku 2013, to znamená 5 mesiacov neskôr, ako v prípade predchádzajúceho programového obdobia. Avšak členské štáty predložili všetky partnerské dohody včasne a v priemere e, komisia ich prijala v teda v priemere za 5 mesiacov, o jeden mesiac rýchlejšie ako Národný strategický referenčný rámec, za predchádzajúceho obdobia. Už v roku 2012 komisia proaktívne začala neformálne rokovania s členskými štátmi a ako inovácia, novinka, čo tu bola, sa vydali pozičné dokumenty, ktoré obsahovali analýzy tých hlavných víziev, ktoré musia čeliť členské štáty v rámci tohto pokroku smerom k dosiahnutiu cieľov Európa 2020 ako aj e, podľa návrhu komisie, pokiaľ ide relevantné priority, pokiaľ ide o financovanie. Členské štáty predložili väčšinu týchto operačných programov a ich návrhy na čas a komisia ich prijala v rámci stanovených lehôd v priemere porovnaní v rovnakom období ako v predchádzajúcom programovom období. Rokovania operačných programov medzi komisiou a členskými štátmi boli oveľa na, namáhavejšie ako v predchádzajúcich obdobiach. Hlavný dôvod na toto boli dodatočné požiadavky, ako napríklad tie ex ante kondicionalita alebo požiadavky, ktoré hovoria o tom, že treba stanoviť explicitnú intervenčnú logiku. Boli tu IT problémy, takisto viaceré kola schvalovania na úrovni komisie, takisto kvalitatívne kontroly, pokiaľ ide o pôvodné návrhy jednotlivých programových dokumentov, ktoré predložili členské štáty. Vychádzajúc z týchto prvých pozorovaní, odporúčame, aby komisia prezentovala svoju politi- svoje návrhy ohľadne kohéznej politiky, pokiaľ ide obdobie po roku 2020 včasnejšie, tak, aby sa zabezpečil dostatočný časový priestor na to, aby legislatívne úrady mohli si završiť svoje rokovania. Po druhé, pokiaľ ide o zacielenie kohezných výdavkov v oblasti priorít, napríklad pokiaľ je stratégiu Európa 2020, tu sme zistili, že partnerské dohody sú efektívnym nástrojom na využívanie ESI financií pre tematické ciele, pre investície do priorít, pokiaľ ide podporovanie cieľov stratégie samotnej a tie, ktorí boli preskúmané, pokryli vlastne všetky pokryté aspekty a poskytli aj diagnózu pre rozvojové potreby a pre investičné priority. Tieto požiadavky pre financie, pokiaľ tematické koncentrácie boli predčené, vzhľadom na tie dosiahnutie strategických cieľov si to vyžaduje skutočne príspevky, pokiaľ ide o dodatočné regulačné opatrenia a štruktúrálne reformy. My vieme, že komisia stále viac využíva programovanie fondov ESI na to, aby mala vplyv na celkovú ekonomickú správu v rámci členských štátov. Takisto, pokiaľ ide o väčšinu tých programov, ktoré boli preskúmané, komisia a členské štáty boli úspešné, pokiaľ ide o rozvíjanie robustných interven- intervenčných robustnej intervenčnej logiky. Avšak pokiaľ ide o informácie o operačných programoch, tieto nie sú vždy konzistentné, pokiaľ ide o partnerské dohody a pokiaľ ide o členské štáty, ktoré využívajú derogácie, finančné informácie, ktoré majú k dispozícii v rámci programov, nevždy umožňujú verifikáciu, že či tematické koncentrácie aj požiadavky sú skutočne dodržiavané. Vzhľadom na tieto pozorovania odporúčame, aby členské štáty zabezpečili komisii finančné informácie, ktoré potrebuje na to, aby efektívne monitorovala súlad s tematickými koncentračnými požiadavkami, vrátanie, keď toho, keď sa využívajú výnimky. Naše osporúčanie pre komisiu je to, aby zabezpečila, že vyčlenenie finančných prostriedkov z ESI na tematické ciele, aby to rešpektovali členské štáty. To je veľmi dôležité. A teraz dovolte aby som prešiel k najdôležitejšej otázke, ktorá je nastolená v našej správe. Je to komplexnosť operačných programov pre obdobie 2014 až 2020, ktorá má za výsledok kombináciu nasledovných parametrov čísl, počet prioritných osí, ako je to definované zo strany členských štátov, počet investičných priorít, ktoré sú nimi riešené a počet kategórií v regiónoch, ktoré sú pokryté vlastne OP. A tu vás prizývam, aby ste sa pozreli na trojdimenžnú matricu. Dúfam, že máte možnosť to vidieť, že vidíte túto správu a preto by som vás chcel prizvať k tomu, teda nie teraz, ale možno na budúce, ak budete mať záujem, aby ste sa pozreli na túto tridimenzionálnu matrixu, matricu, ktorá je v prílohe 3 na strane 89 našej správy, 89. strana našej správy a očakávam, že sa dohodneme na tom, že tu nedošlo k zjednodušeniu. Tento prístup, pokiaľ ide o finančný monitoring investícií, sa líši medzi ERDF a ESF. Pokiaľ ide o ERDF, to prepojenie medzi krokmi a financovaním sa nedá ustanoviť na základe toho, že finančné informácie nie sú v súlade s investičnými prioritami. Zatiaľ, čo za ESF tu intervečné oblasti a polia sú v plne zosúladené s investičnými prioritami a každá priorita korešponduje jednému intervenčnému polu. V rámci ERDF to isté intervenčné pole môže byť použité v rámci viacerých tematických cieľov alebo investičných priorít. Toto e, umožní monitoring pokroku, pardon, zahatí to monitoring progresu, pretože nie je celkom jasné, akým spôsobom sa tu postupovalo. Vo všeobecnosti sa dá povedať, keď hovoríme o rozdieloch medzi RDF a SF a prístupoch, pokiaľ ide o zabezpečenie merania výkonnosti, chcel by som, aby ste sa pozreli na e, číslo 15 na strane 74, strana 74, kde máme veľa informácií. Tu uvidíte, že pokiaľ ide o ESF, tak sú tu viacele plusy v porovnaní s mínusmi. Čo je ešte dôležitejšie, spoločné ukazovatele existujú napríklad iba pre ESF a členské štáty vytvorili viaceré programovo špecifické ukazovatele výsledkov, takmer 3000, konkrétne 2955, pokiaľ ide o e RDF a 1976, pokiaľ ide o ESF. Toto navyšuje aj počet indikátorov, ktoré sa monitorujú a bude to komplikovať zmysluplnú agregáciu údajov. Berúc do úvahy nákladovosť zbierania týchto údajov, máme za to, že počet performančných indikátorov bude veľmi vysoký a skutočne nadmerný. Navyše, nie je tu žiadna spoločná definícia napríklad outputu a výsledku. Avšak máme za to, že čím viac a lepšie tie performačné údaje o výsledkoch, čím viac ich bude, tým to bude lepšie, pokiaľ ide o merateľnosť tých výsledkov, pokiaľ ide obdobie po roku 2020. Vychádzajúc z týchto pozorovaní odporúčame, aby komisia definovala spoločnú terminológiu pre output a result, výsledok, aby sa to navrhlo pre inklúziu do európskych finančného nariadenia, aby sa zabezpečilo, že tento návrh, pokiaľ ide o sektorálne regulácie, sa, sa to bude držať týchto definícií v tom období po roku 2020. Preto odporúčame, aby sa to urobilo podľa nášho stanoviska čo možno najskôr. Mala by sa urobiť aj analýza, pokiaľ ide o obdobie 2014-2020 a programov, ktoré tu boli vyrealizované, pokiaľ ide o meranie výsledkov, na to, aby sa identifikovali tie, ktoré sú najdôležitejšie, pokiaľ ide o vplyv e, financovaných projektov zo strany EÚ. Členské štáty by mali prestať využívať zbytočné indikátory programovo špecifické v prípade programových modifikácií, to znamená už vlastne v súčasnom programovom období. A pokiaľ ide o dopad týchto programov, tieto sa preukážu v rámci evaluácií, ako to bolo aj v predchádzajúcom období. To si vyžaduje disponibilitu údajov ohľadne výsledkov, ktoré sú priamo spojiteľné s k operáciám, ktoré sú spolufinancované a členské štáty budú systematicky zbierať a vyhodnocovať takéto údaje a podávať to potom komisii. Avšak ERDF, výsledkové e, identikátory, nezaznamenajú predposledné bezprostredné výsledky a nebudú k dispozícii členským štátom a tieto sa nebudú môcť rozhodnúť ohľadne zberu takýchto údajov a bude to iba na dobrovoľnej báze. Preto my odporúčame, aby komisia dala k dispozícii členských členským štátom vymieňať si overené postupy, pokiaľ ide o evaluácie, ktoré najlepšie určujú dopad európskych intervencií a pomáhať členským štátom, pokiaľ ide o aktualizáciu ich evaluačných plánov, ktoré obsahujú takéto dobré hodnotenia na základe overených postupov. A potom ešte máme za to, že tieto odlišné požiadavky, pokiaľ ide o nariadenia ohľadne špecifických fondov, pri zbere informácií, pri hodnotení E, tej výkonnosti, tak ako som na to práve poukázal, je to možno tá najhlavnejšia slabina, ktorú máme v súčasnom systéme. To má za následok, že členské štáty budú musieť rozvinúť špecifické výkonnostné monitorovacie systémy, kde sa budú brať do jednotlivé metodológie a nadmerný počet jednotlivých indikátorov sa bude musieť okresať. Toto nie len, že vytvorí administratívne bremeno do budúcna, ale takisto sa to bude vnímať aj v tom kontexte, že sa musíme zamyslieť, ako sa tieto údaje budú vyhodnocovať. Preto my odporúčame, aby komisia využívala tie údaje v rámci výročných implementačných správ a evaluácií, pokiaľ ide o komparatívne analýzy výkonnosti a tam, kde to je potrebné, treba podporovať benchmarking na to, aby sme mali možné, možnosť poučiť sa už z obdobia roku 2014 až 2020. Tam, kde sa to dá, treba aplikovať aj koncept výkonnostného rozpočtu, ktorý vlastne prepája jednotlivé navýšenia zdrojov aj k navýš- s navýšením výsledkov a iných výsledkov, predovšetkým pokiaľ ide o kohezné finančné prostriedky pre obdobie po roku 2020, využívajúc údaje, pokiaľ, ktoré sú k dispozícii už v rámci súčasného programového obdobia. Vážený pán predseda, dámy a páni, na záver by som iba zosumarizoval vlastne ten názov tejto správy. Komisia bola efektívna, pokiaľ ide o rokovanie a prípravu tých program, pokiaľ ide o tie dohody za obdobie 2016-2020 v rámci partnerských dohod a operačných programov, pokiaľ ide o lepšie zacielenie výdavkov v rámci stratégie Európa 2020, ale stále rastúca komplexnosť tých úprav, pokiaľ ide o meranie výkonnosti, to je stále znepokojujúce. To je všetko z mojej strany. Ďakujem veľmi pekne. Je vous remercie infiniment. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za tieto veľmi detailné informácie z vašej strany. Máme teraz pol hodinu k dispozícii, ktorá je venovaná pre diskusiu, pre otázky. E, sú poslanci, ktorí by sa chceli teraz vyjadriť a spýtať niečo? Oui. Oui. Meneer eh, Balko, dank u eh, voor uw komst en de eh, interessante presentatie. Veľmi pekne ďakujem. Veľmi pekne vám ďakujeme za zaujímavú prezentáciu. Um, ide o obsažnú a veľmi dôležitú správu. Som rád, že konštatujete, že vyjednávania uh, medzi eh, vyjednávania o partnerských zmluvách medzi členskými štátmi a komisiou prebehli v zásade dobré. My sme na to tlačili aj v predchádzajúcich obdobiach a máme na to jasné dôvody. Tentokrát ale problémy tkajú napríklad aj v IT oblasti. Chcem sa vás spýtať, keď sa pozriete napríklad eh, na ten riadiaci orgán v Rumunsku, ktorý zaznamenal problémy IT. Ako môžu krajiny e, pre obdobie po roku 2020 sa ako sa môžu na to lepšie pripraviť? Máte konkrétne doporučenia pre členské štáty, ako problémom predchádzať? To je prvá otázka. Následne tu bola téma výkonnostných ukazovateľov. Hovorili ste, že sú ich tisíc. Ja som bol trošičku prekvapený. Myslel som, e, že sme sa už dohodli, e, že niečo sa už e, vyškrtne, ale vy ste správne spočítali a hovorili ste, že treba s tým ešte niečo urobiť. Do akej miery je tu určitá väzba medzi tými výkonnostnými ukazovateľmi a cieľmi našich všeobecných, teda a nariadením o všeobecných ustanoveniach. No a potom, pokiaľ ide o tie ukazovatele v spojitosti s výkonnostnou rezervou, ja dúfam, že komisia to zohľadní v tej nadchádzajúcej správe o indikátoroch spoločenstva, aby sme jasne videli, ako všetky naše investičné snahy v rámci politiky súdržnosti vedú k skutočným výsledkom. Veľmi pekne ďakujem za vašu prácu a teším sa na vašu odpoveď. Pani Krel, ďakujem pekne, pán predseda. Ja ďakujem, pán Balko, za túto zaujímavú správu. Ja nemám tú správu k dispozícii, preto keď ste hovorili o jednotlivých stranách, tak som nevedel presne, čo ty myslíte, ale ja si ju ešte prečítam. Mám jednu otázku. Vy ste sa veľmi intenzívne zaoberali partnerskými dohodami, o no dohodami o partnerstvách parlamenta a ja som s Lambertom van Nistelrooyom, bola som spravodajkyňou pre všeobecné nariadenie, vyrokovala som s radou a komisiou a parlament veľkú význam, veľký význam prikladal posilneniu partnerstiev. Ja som v posledných rokoch viedla mnohé rozhovory a diskusie v regiónoch a často som počúvala, že princíp partnerstva sa nepremietol do reality, nebo tak redne, ako sa zamýšľalo, ale miestne, miestni účastníci majú veľa menej práva, menšie práva. Ja by som sa chcela spýtať, či ste sa tým zaoberali vo vašej správe, alebo či máte nejaké skúsenosti o tom, či sa to stalo, pretože čisto teoreticky komisia by mala trvať na tom, aby princíp partnerstva bol dodržaný pred schválením dohody o partnerstve. Takže to by ma zaujímalo, či máte o tom nejaké poznatky. A ďalej, celkom právom ste povedali, že nie všetko, čo je napísané v nariadení, je nevyhnutne aj zjednodušenie. Mohli by ste nám eh, povedať váš názor na kondicionality ex ante, ich dodržanie v niektorých štátoch eh, spôsobilo veľké časové omeškanie. aby sa mohli zrealizovať prvé projekty. Ja osobne to pokladáme napriek tomu za užitočné, pretože kvalita projektov potom podľa môjho názoru je lepšia a udržateľnejšia. Aké je však vaše hodnotenie? Dá sa ísť ďalej touto cestou. Poradili by ste nám aj do budúcnosti pre koheznú politiku, posilnenie v tejto v tomto ohľade, alebo myslíte, že to bude príliš komplikované a mali by sme to skôr zjednodušiť aj v prípade kondicionalit ex ante. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne za skupinu zelených dostáva slovo náš kolega Rope. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj dvora auditorov za ich správu. Táto práca je dôležitá a veľmi zaujímavá. Ja si myslím, že toto hodnotenie má pre budúce rozhodnutia veľký význam. Ja ako človek, ktorý sa zaoberal z tých čas vypracovaním, vypracovaním projektov a podávaním žiadostí, tak niektoré veci, niektoré veciam nerozumiem. Napríklad ten časový rámec 2014 až 2020. Dnes je september 2017. Platby ešte stále nie sú potvrdené, ale tá lehota už sa dostala do druhej polovice. Regióny investujú len z finančnej pomoci Európskej únie na 80 sa investujú finančné prostriedky EÚ. To znamená, že dve tretiny času, čiže 2 až 4 roky, sa nevykonali investície členských štátov chýbajú peniaze e, a už ostávajú len 2 roky na realizáciu celých investícií. A to znamená, že tempo treba zrýchliť, alebo tempo sa zrýchľuje. No a z toho dôvodu vznikajú ďalšie chyby, nedostatky a tak ďalej. A preto ja sa chýbam, ale teda pýtam, či si nemyslíte, že na ďalšie obdobie od roku 2020 by nemali začať už v roku 2000, alebo začať rokovania, pretože po roku 2020 by už mohla začať realizácia projektov. Alebo máte nejaký iný návrh, na to, aby sme na jednej strane udržateľne zaistili investície, na druhej strane chýbajú mm, tendre a to znamená, že podniky investujú India musia hľadať zákazky inde, no a ďalej k programom partnerstva a dohodám celkom konkrétne. Dnes sme hovorili o rozdieloch medzi regiónmi dnes do obeda a skonštatovali sme, že sú krajiny, e, ktoré sú jedným regiónom iba. Napríklad Litva je tiež jeden, jeden región, ale v rámci tohto regiónu existujú veľké rozdiely ale neexistujú dohody, jednotlivé regióny v rámci jednej krajiny dostali dodatočnú podporu. Je o to, že lepšie rozvinuté regióny dostávajú viac investícií a tie slabšie rozvinuté stále menej. Ďakujem pekne. Rosa Damato a náš koleg, kolega Nilsson. Nech sa páči. Rozum. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne nášmu hostovi, že medzi nás prišiel. Ako ste vy sami potvrdili, e, dvor skonštatoval, že komisia a členské štáty um, zadefinovali uh, ciele ktoré ciele v partnerských dohodách, ale počet indikátorov, výkonnostných indikátorov bolo príliš, e, tento počet bol príliš vysoký a že chýba aj istá koordinácia definícií. Bude treba počas nadchádzajúcich rokovaní o novom nariadení mať takéto indikácie na zreteli. Ehm, dvor súhlasí s tým, čo my sme už predtým hovorili. A síce, že treba, aby komisia navrhla pre obdobie po roku 2020 a čo najskôr istý návrh, aby sme mohli načas rokovať s parlamentom a aj s radou. Čiže schváliť e, rámec rámec a lehoty, v rámci ktorých by sa rokovalo o jednotlivých dohodách. Napríklad ja si pamätám, že veľká časť operačných programov na juhu Talianska bolo schválených medzi septembrom a decembrom 2015. Ehm, ešte na záver by som sa chcel niečo spýtať. V 55-ke sa hovorí o informatických problémoch, problémy, ktoré sú závažné a ide o elektronickú výmenu informácie. Problémy, ktoré možno pripísať novému, e, e, novému systému FC, ktoré, ako hovorí správa, um, má zhruba 19 verzií. Toto skomplikovalo veci pre mnohé miestne vlády a najmä v optike témy, ktorá je blízka srdcu, teda v rámci zjednodušovania sa mi to zdá byť závažný problém. Môžete vyjasniť, ako sa to vyriešilo, ako zamýšľate postupovať do budúcna, pokiaľ ide o operačné systémy. Samozrejme, to je vec, ktorú sa pýtame ako komisie Ďakujem.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 pripravovali na to, toto programovacie obdobie 2014-2020. Ja zastupujem región zo severného Švédska, ktorý sme veľmi kriticky eh, vnímali to, ako švédska vláda diskutovalo o diskutovala o partnerských zmluvách s komisiou bez toho, aby zapojila do takýchto diskusí aj regióny. Otázka znieje. E, Analizovali ste, ako členské štáty zapojené e, Mm, akým spôsobom sú členské štáty zapojené na regionálnej úrovni a aký je výsledok máte pre členské štáty odporúčania. Ja viem, že odporúčania boli predložené komisii, ale čo odporúčania pre členské štáty? Ďakujem pekne. Aby som ešte trochu eh, skomplikoval vašu úlohu zodpovedať a za dve minúty všetky otázky, tak pridám aj svoju otázku. Viete, že vo vašej správe hovoríte, že je zaistená konvergencia medzi výkonom a tematickými cieľmi. Mňa by zaujímalo, aké sú tematické ciele, ktoré sú najviac e, najtežšie dosahovateľné a ďalej e, stredne na udržateľný rozvoj a nízkouhlíkovú nízkouhlíkovú ekonomiku, pretože že 20% sa má sústrediť práve na dosahovanie týchto cieľov. No a e, ďakujem pekne a teraz zostanete priestor na to, aby ste zodpovedali otázky, ktoré vám boli položené. Ďakujem pekne, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne všetkým za pripomienky či podnety. Znamená to, že táto téma je pre vás zaujímavá ako pre zákonodarcov. Ja som veľmi šťastný, že pán Miltenburg uviedol, že vy ako výbor pre regionálny rozvoj mm, sa, tom, sa tejto veci venujete um, že táto téma je vášmu srdcu blízka, pokiaľ ide o prípravu súčasného rámca. No už k tým otázkam napríklad od pána Robena či iných. Tuto vec možno, respektíve riešenie sa možno nachádza na strane komisie, nie na strane dvora auditorov. My sme mm, predložili naše postrehy, sformulovali sme 6 odporúčaní a záverov. Nuž a všetko, o všetkom sa diskutovalo mm, v rámci postupu s so zástupcami komisie. Ja som tu mal svojich kolegov. Branislav bol zodpovedným um, v rámci tohto postupu, tohto konania. On môže konkrétne vysvetliť, E, respektíve konkrétne môže zareagovať na otázku, ktorú ste položili. A preto poprosím Branislava a ďalším e, tým líderom je Bernard Vitko a myslím, že aj on vám bude môcť poskytnúť podrobnejšie informácie. Nech sa páči, Branislav. Takže v prvom rade pokúsim sa zodpovedať na otázky v poradí, v akom boli položené. A Bernard ma samozrejme môže doplniť pán van Miltenberg ako prvý k otázkam v spojitosti s informačnými technológiami. Myslím, že aj kolegovia po ňom sa pýtali na túto problematiku. Uh, my nemáme žiadnu, konkrét, žiadne konkrétne odporúčanie pre členské štáty, pokiaľ ide o problémy IT. V, v odseku 55 sme tieto problémy identifikovali, ale tento e, prípad práve spadá pod ex ante kondicionalitu, čiže ide o spôsobilosť členských štátov, ktoré, ktoré majú zriadené takéto systémy Čiže všetko to spadá pod ex ante kondicionalitu a tá potom bude predmetom e, našej správy, ktorá bude zverejná koncom tohto roka alebo začiatkom budúceho. Druhou časťou otázky ich pána, pána boli ukazovatele. No a ich prepojenie na nariadenie o spoločných ustanoveniach. Naša správa hovorí, že prepojenie tam je, ale o čo ide? Ide o komplexnosť a nadmerný počet ukazovateľov. E, tých je príliš veľa špecifických ukazovateľov, príliš veľa ukazovateľov, ktoré merajú tú istú vec z iného pohľadu a to potom nie je jednoduché z pohľadu porovnávania výkonnosti alebo, dosa- alebo získavania agregovaných údajov. To je prvá otázka. Pani Krell bola ďalšia, ktorá položila otázku. Tá sa pýtala na partnerský princíp a či došlo k oslabeniu tým, že miestne orgány neboli dostatočne zapojené, boli menej zapojené do e, negociačného procesu. My nekritizujeme tento aspekt v našej správe, konkrétne sa tomu nevenujeme, ale pretože rešpektujeme, ehm, dezigna, pretože rešpektujeme to, že dezignačný proces je právomoci členských štátov a mm, je to práve vnútroštátna legislatíva, alebo teda ta, ten, ktorý príslušný orgán je príslušným pre e, rôzne programy. Mm, ex ante kondicionalita. E, to je predmetom našej druhej správy, ako som hovoril, ale teraz viac nemôžem povedať, um, pretože budúci, eh, bud, budúci, budúci týždeň sa bude konať uh, eh, tzv. tá kontradiktorné konanie. Ehm, musíme povedať, že v praxi, v teréne ešte neexistuje, nepocitujeme ten efekt. My sme to vtedy skontrolovali a na, minule, teda naposledy boli zanalizované v roku 2016, ale následne ex ante kondicionalita preverená nebola. Musíme si vyčkať, hovorím, môže to byť iste kritikou, ktoré, um, ale odkážem vás na našu správu, ktorá bude zverejnená. Tretia otázka, pán Rope. Vy ste sa pýtali na ako, ako mešká implementácia programov. Vždy je tu takéto riziko a my sme neraz na to riziko už poukázali, že čím, nes- čím k väčšiemu oneskoreniu dojde, e, e, tým dochádza k zrýchlenejšiemu čerpaniu a je riziko, väčšie riziko chybovosti. Pochopiteľne to riziko tam je. A to rieši prvé odporúčanie, že komisia by naozaj mala navrhnúť e, legisl- na čas príslušnú legislatívu a tu by mal potom, rad, tu by mala potom rada parlament e, čas schváliť. Hovorím že ten partnerský princíp je, spadá pod gestiu členských štátov. Oni je na nich, aby povedali, kto je partnerom. Je to ústavná vec. Nemyslím si, že by dvor auditorov mohol pripomienkovať túto záležitosť. veľmi rýchlo. Potom komisia. Čiže naozaj my sme diskutovali o partnerskom princípe o zriadovaní partnerstiev s členskými štátmi. Všetci um, zriadili partnerstva, na celom ktorých boli partnerské, vypracené partnerské zmluvy, ale nie je to hlavný predmet nášho auditu, ehm, implementácia partnerského princípu ako takého. Ja len chcem pripomenúť, že bolo by naozaj ťažké vyhodnotiť kvalitu partnerstva. Možno, že to môžeme kvantitatívne vyhodnotiť počtom zasadnutí a zapojením partnerov a rôznych skupín, ale pokiaľ ide o kvalitu partnerstiev, už e, e, to by, to by bolo iste výzvou. Závisí to aj od úrovni e, záväzku mm, a to nie je ľahké zmerať. Ale formálne tie členské štáty, ktoré sme analyzovali, naplnili ehm, mnohé požiadavky, ktoré súvisejú so zriadovaním partnerstiev a zapojili do dialogu relevantné zúčastnené strany. Je vous remercie. Ďakujem pekne. Ďakujem za našu odpoveď. Vy ste naznačili, že komisia, aby bola tento legislatívny návrh do ďalšieho legislatívneho obdobia čo najkračom čase. Ja súhlasím s vašim názorom, rovnako ako súhlasím s nevyhnutnosťou zjednodušenia. Ja myslím, že jednodušenie, ako aj včasné predloženie legislatívneho návrhu, aj hlasovanie, v dobročasom rámci vytvárajú najlepšie e, predpoklady na realizáciu budúcich programov, ale vy poznáte e, tie problémy a jasnosť, ktorá sa týka kalendára. komisia je prítomná, zástupkynia DG Regio. A nás bude informovať o kalendári, takže dostávať, dávam teraz slovo, ak ste prítomná, na 5 minút. Áno, samozrejme, my sme tu, ďakujem pekne. Ďakujem. Pokiaľ ide k správe ako takej, komisia by rada vyjadrila vďaku dvoru e, za objektívnosť a za to, že jasne uviedli, že komisia napriek výzvam eh, vytvorila, eh, alebo teda, že komisie sa podarilo prijať e, všetky dohody na čas a že, mm, a že teraz sa budeme snažiť e, si vynahradiť tie omeškania na legislatívnej e, úrovni. Je dobré, že nielen procedurálne, ale aj z pohľadu časových lehôd sa nám darilo. Komisie sa podarilo vyrokovať aj robustnejšie programy v súlade s európskymi prioritami roku 2020. Mm, dovolte mi sa vyjadriť niektorým otázkam, kde, ste, kde sa hovorí aj o komisii. Samozrejme, mnohé z nich súvisajú s budúcnosťou. Um, a nie je to nutne v rozsahu tejto správy, takže náš generálny riaditeľ tu bude čoskoro. Možno, že tie strategickejšie otázky namierite jemu. Uh, aj budúci týždeň napríklad bude príležitosť eh, rokovať eh, s eh, predsedom komisie o mm, lehotách v spojitosti s viadočným finančným lehotách, ktoré súvisia s viadočným finančným rámcom. No a E, snáď k otázke ukazovateľov najskôr. My súhlasíme v zásade, jej tých ukazovateľov je veľa. Komisia teraz pracuje na tom, pozeráme sa na konkrétne Teraz si analizujeme konkrétne programové ukazovateľe, máme tých programov stovky a e, zaznamenali sme, že e, podobné veci majú rozličné ukazovateľ naopak, čiže musíme si identifikovať identifikovať e, súbor financií a musíme sa pozrieť na, na tie najčastejšie ukazovatele a pozrieť sa na to, či by sme na budúce mohli mm, rozvinúť alebo teda vygenerovať e, spoločné európske ukazovatele. Hovorilo sa o investičnej medzere dvoch až troch rokov, ale v súčasnom programovacom období v N plus 3 e, v rámci MFF, tam nás čaká ešte 6 rokov, čiže čas je ešte mm, treba e, vnímať tú politiku súdržnosti aj v nadväznosti na programovacie obdobie. Keď sa pozriete na tie štyri programovacie obdobia, tak e, si všimnete, že investičné toky sú pomerne stabilné, keďže, alebo teda pri začiatku jedného mm, investičného obdobia pomaly, iné končí. V roku 2017 47 fondov podľa našich odhadov Ehm, mm, bolo vynaložených v roku 2013, 2015 teda pomerne neskoro, ale pomohlo to vytvoriť hladší investičný tok v regiónoch. No a v súčasnosti eh, sa eh, zaoberáme aj výberovou mierou projektov, čiže veci sa v teréne dejú, len eh, jednoducho tie platby ešte mm, nedorazili do Bruselu a Mm, potom eh, krajiny, ktoré sú jedným regiónom. Nuž tam je to aj otázkou ehm, národných politík, národného procesu rozhodovania. Komisia podporí, ale členský štát eh, musia mať eh, v platnosti svoju národnú regionálnu politiku, ktorú my potom môžeme podporiť. Samozrejme, nechceme nič nikomu nanúcovať, ak vôľa nie je. Nuž a k ukazovateľom mm, my sme prezentovali správu, ktorá bola prijatá na konci roku 2015. E, tam práve je vidno, že súčasný systém ukazovateľov je oveľa lepší v porovnaní s predchádzajúcim programovacím obdobím, s tým, že nám pomáha informovať e, daňových poplatníkov, akým spôsobom budú vynaložené finančné prostriedky. Čiže teraz, teraz je to lepšie z pohľadu plánovania, ako sa to bude merať a ktorá, ktoré oblasti politiky, o ktoré oblasti politiky išlo. Teda my sa začneme teraz zaoberať e, tým, e, do akej miery alebo ako sú náplňané ciele a jednotlivé ukazovatele v jednotlivých programoch. Ďakujem veľmi pekne. Merci beaucoup. Ďakujeme. Ďakujeme za vašu prítomnosť a výmenu názorov a informácií. My si veľmi vážime to, čo ste povedali na úvod zasadnutia. Samozrejme, existuje ešte aj výbor pre rozpočtovú kontrolu, ktorý má zodpovednosť za túto oblasť, ale rovnako existujú ešte ďalšie výbory, ktoré zaujíma táto osobitná správa. A tak aby sa čo najlepšie vynakladali európske fondy a hlavne európske štruktúrálne fondy. Ďakujem pekne. Dáme si teraz 5-minútovú pauzu a počkáme, kým príde náš ďalší host. Is it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 Bien. Nous poursuivons notre ordre du jour. Je vous remercie de... Budeme pokračovať. Požiadal by som vás, aby ste sa usadili. Ďakujem pekne. Sme radi, že môžeme medzi nami dnes privítať generálneho riaditeľa SDG Regio, pána Marka Lemetra, aby sa zúčastnil pravidelnej výmeny názorov. Čiže pán generálny riaditeľ zodpovie dnes na naše všetky otázky, ale musíme sa pripraviť na rozpravu. By sme si počuli odpovede na naše naj, najpalčivejšie otázky. No a Pán generálny riaditeľ sa vyjadrí k nedávnemu oznámeniu komisie o špecializácii, o inteligentnej špecializácii, o stave implementácie aktuálnej politiky kohézie. Nadvezujeme na e, rozprávu s zástupcami dvoru auditorov a rovnako nás bude informovať o delegovaných aktoch tejto veci. No a vy, pán Lemaitre, iste uznáte, že neuniknete niektorým strategickým otázkam o budúcnosti koheznej politiky. Aj keď vieme, že niektoré odpovede nám môže dať len pani komisárka Kreto. Dostanete slovo, potom si vypočujeme koordinátorov aj ďalších členov výboru, ktorí majú pre vás otázky. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Príjemné popoludne vám želám všetkým členom výboru. Rád by som doplnil možno len jednu vec k tomto programu, o ktorom ste hovorili, a to je o komunikácii. pretože je dobré všetko prediskutovať. A ak mi dovolíte, tak jedný stručne, aby sme mali čas na otázky a odpovede. My sme skutočne prijali oznámenie o stratégie pre inteligentnú špecializáciu aj keď toto nie je názov oznámenia, ale je to podstata. Prijali sme to v júli, krátko pred eh, prestávkou mm, letnou. Pre pani komisárku Kretu a pre DJ Regio to nie je rutina záležitosť, je to veľmi dôležité a dokonca by som povedal, že je to strategická, strategické oznámenie. Je to jasný ukazovateľ toho, že inovácie už je dnes sú hrajú hlavnú úlohu pre politiku a ich úloha sa bude v budúcnosti ďalej len konsolidovať. A rád by som začal nejakou zhrnutím, prehľadom tohto oznámenia. Mám pocit, že si neuvedomujeme dostatočnosť, dostatočne tie výdobytky kohezné politiky, ktoré táto revolúcia v rámci politík a verejných inovácií predstavuje. Máme koncepciu, ktorá začala niekedy v roku 2008-2009 v akademických kruhoch a o menej ako 10 rokov Európa implementuje ten, túto koncepciu a celý svet na nás hladí, to my povedal jeden z akademických otcov tohto pojmu. No a to všetko vďaka koheznej politike a novému mechanizmu kondicionalit ex ante, pretože stratégie pre inteligentnú špecializáciu boli jednou z podmienok, aby sme mohli investovať do projektov inovácií v rámci koheznej politiky. Toto je vynikajúci príklad skrytého pákového efektu, ktorý je dostupný v rámci tejto politiky. Čo je tiež vynikajúce, že je to z mála ex ante kondicionalit, ktoré boli prijaté značením vo všeobecnosti a kde nemáme problémy splnením dnes v rámci celej Európy. Máme viac ako 120 stratégií inteligentnej špecializácie, takže myslím, že môžeme byť veľmi spokojní z toho, tohto zmeneného prostredia, ale súčasne si musíme veľmi dobre uvedomiť, že Zatiaľ sme túto revolúciu neukončili. Hlavným imperatívom je, aby tieto stratégie boli živé dokumenty a aby sa použili ako referenčné dokumenty a referencia na definovanie konkrétnych víziev na predkladanie projektov a to je odpovednosť príslušných orgánov v celej Európe je to veľmi dôležité, pretože také prostriedky sa majú na inovácie cez koheznú politiku, takmer 70 miliónov za súčasné obdobie. A možno si to všimli, že to je takmer toľko ako Horizon 2020. Ale ďalej sú tu isté elementy, kde z rôznych aktérov zatiaľ dali do najlepších podmienok. Ja by som uvedol tri prvky zlepšenia v najbližšej budúcnosti, kde by sme chceli pomôcť. Prvá vec je solidnosť ekosystémov pre inovácie, ktoré existujú na regionálnej úrovni. Všetci vieme, že tieto systémy nie sú vždy, veľmi, alebo nereagujú vždy na potreby a potenciál lokálnych ekonomík. Je to otázka štruktúr, stimulov, prístupu k akademickému svetu, výskumným centrám a tak ďalej a tak ďalej. A sa to zlepšilo, tak opätovne myslím, že kohezná politika celkom prirodzene je veľmi dobre na to vhodná. máme možnosť myslenia a premyslieť si ešte kondicionality ex ante a touto cestou docieliť užitočné štruktúrálne reformy v ekosystémoch inovácií a to začiatkom druhého obdobia. Ale už teraz by sme chceli prispieť pozitívnym zmenám, no a preto spoločným prístupom spolu s DG Research, ktoré bude e, lídrom a využitím jednej vetvy Horizon 2020, čo sa týka presne zlepšenia kvality systémov inovácií. Dúfame, že takto dosiahneme výrazný pokrok. Druhou oblasťou zlepšení, a to je veľmi viditeľné, je potreba existencie stratégií inteligentných. Stratégie by neboli také introvertné, ktoré máte samotné regióny a musia obrať same sebou, ale musia zohľadniť skutočnosť globálneho hospodárstva, ako sa rozvíja, hodnotovými, reťaz, hodnotovými reťazcami a rovnako budeme musieť mať stratégie inteligentnej špecializácie, tak aby to umožnilo hľadať možnosti spolupráce partnerov medziregionálnym spôsobom. Dnes, znamená to len obmedzené spôsoby, vytvorili sme tri tematické platformy, či takým miestom na stretávanie. Je to pre priemyselnú transformáciu, energetiku a potravinársky a potravinársky priemysel polnohospodárstvo. Avšak to neponúka kapacity regiónom, ktoré by chceli spoločne investovať napríklad do projektov demonstrácie napríklad pre nové výrobné procesy, aby sa spojili prostriedky a aby sa realizovali tieto projekty. Toto je vec, nad ktorou sa budeme v budúcom období zamýšľať, ale v každom prípade v budúcnosti pomocou nejakej technickej pomoci riadi PG Regio. Týmito skromnými prostriedkami budeme sa snažiť zmobilizovať tých, ktorým sa najviac snažia o spoluprácu. No a na záver myslím, že toto je čo politická skúsenosť pre stratégie inteligentných špecializácií. To najlepšie východisko pre regióny v procese priemyselnej transformácie. Je to rovnaké ako tie regióny, ktoré sa nachádzajú v procese prechodu. No a Mm, že sú to regióny, ktoré kvôli historickým hospodárskym sektorom ako oceliarstvo, textilný priemysel, A ak sa budeme snažiť predpovedať zmeny do budúcnosti, ako produkcia uhlia, ktorá v nadchádzajúcich 10 ročiach bude ukončená alebo až ku koncu, musíme sa zamýšľať nad tým, ako im pomôcť zmeniť sa a budovať nové hospodárske sektory. Myslíme, je to veľká výzva a mnohé regióny v Európe už sa dlho trápia, aby dosiahli e, túto transformáciu a my si myslíme, že stratégie inteligentnej špecializácie veľmi často a ponúkajú slubnejšie východisko ako to, čo bolo teraz na to určené. No a preto my sme opätovne chceli výzvou na prejavenie záujmu od regiónov, ktoré splňajú tieto charakteristiky. Chceli by sme identifikovať tých, ktorí budú motivovaní, aby si zvolili takýto politický prístup a my to podporíme všetkými prostriedkami služieb komisie, myslím všetky služby komisie, ktoré mohli byť v tomto prípade užitočné, majú poznatky a rovnako technickou pomocou externej odbornosti, aby tu bolo požadované. Toto sú podľa nášho názoru hlavné prvky tohto oznámenia o, strategii, strategia inteligentnej špecializácie. Ja myslím, že najdôležitejšou časťou je, že sme presvedčení o tom, je tu a pomocou koheznej politiky. Niečo, čo má obrovský potenciál pre Európu, pre výzvu priemyselnej transformácie, pre výzvu za technologické zmeny, aby to bolo rozšírené mm, z všetkých ekonomických sektorov v Európe. No a toto je preto, niečo, do čoho treba investovať z dlhodobého hľadiska. A toto presvedčenie sme získali aj preto, lebo vidíme, ak, e, s akým nadšením to bolo prijaté na regionálnej úrovni a akú mobilizáciu to vytvorilo. Takže toľko k tomuto bodu. Druhý bod o implementácii programov. To nie je až také povzbudivé, musím povedať. Dostali sme poslednú skupinu údajov a odhadov a predpovedí, čo nám zaslali členské štáty v priebehu júla. A Nedá sa povedať, že sme veľmi šťastní a spokojní s tým, čo vidíme, aby som to povedal. po francúzsky, tak eh, ešte máme čo dobiehať. No a je tu veľký skok za posledných 12 mesiacov, 25% celkových čiastok dostupný za odpovede za, za to obdobie, čiže štvrtina bola tak povediac rezervovaná pre identifikované projekty. To znamená, že sme urobili veľký skok v porovnaní s pred 12 mesiacom. Od miery výberu 15% na 40%. Toto by nakoniec malo viesť k konkrétnym platbám. Však čo je menej pozitívne dnes, je to, že keď hovoríme o konkrétnych e, žiadostiach o platby, tak stále ešte vidíme, že zaostávame. Zaostávame ešte aj v období 2007 až 2013, teda zaostávame za týmto obdobím a to nebolo veľmi dynamické. A nechcem vám zakrývať to, že toto vedie k situácii, kde prostriedky na platby, ktoré sú disponibilné v rozpočte, nebudú všetky využité, vyčerpané do konca tohto roku. Je to smutné, ale je to situácia, v ktorej sa stále nachádzame, takže ten proces dobiehania v oblasti konkrétnych platieb ešte stále musí len nastať. Pokiaľ ide o urbárne inovatívne kroky a projekty, áno, my sme predložili Európskemu parlamentu a rade návrh delegovaného nariadenia na to, aby sa rozšíril maximál, rozšírila maximálna životnosť inovatívnych projektov v oblasti urbárnych aktivít, kde my, ktoré teda my vyberáme. A toto nie je retroaktívne, bude sa to týkať budúcich e, výberových konaní a najnovšie je naprogramované na november, ale sme presvedčení, z toho, čo sme tu mali, z feedbacku, z oblastí a miest, ktoré boli úspešné e, v prvých tých kolách a ktoré teraz implementujú tieto inovatívne projekty, že obdobie troch rokov je príliš krátke na to, aby sme sa z toho dokázali ponaučiť. Predovšetkým pokiaľ ide o možné ponaučania v prípade opakovaných vstupov. Takže toto je to, čo navrhujeme v rámci tých, tohto návrhovaného delegovaného aktu, aby sme predlžili tú maximálnu projektovú dĺžku z 3 rokov na 4 roky. A nakoniec, pokiaľ ide o konkrétne kroky komunikačné, No, chcel by som vám dať k dispozícii konkrétny, konkrétnu aktualizáciu informácií. Istotne viete, že sme tu mali spoločný návrh, mali sme tu akčný plán, ktorý vlastne de facto má interinstitucionálnu povahu a takisto berie do úvahy alebo zaangažováva aj členské štáty Európsky parlament, výbor regionov, e, tak ako to navrhli komisári Krecu a Tyson ešte v júni. A pokiaľ ide o nás, tak my sme od tohto obdobia vlastne pripravili náš vlastný plán, Spomeniem teda iba toľko, že sme postúpili, pokiaľ ide o jednotlivé trendy. Prvý trend sa týka všeobecnej kampane publikačnej, to je také klasické, kde ten nadpis bude pod takto okolo toho, že Európa je výkonná v regiónoch a to sa momentálne v poslednej fáze pripravuje. Toto je spoločné úsilie komisie, ako aj investi- pokiaľ ide o investíciu vo všeobecnom hľadisku a bolo to podporené aj zo strany európskych prostriedkov a to obsahuje aj v projekty financované z kohezného fondu, z kohezných fondov, teda EFSI a iné. A chcel by som povedať, že musíme vyjadriť uspokojenie s tým, že kohezné projekty dostali relatívne veľký priestor v rámci tohto komunike. Ako som povedal, nazýva sa to Európska únia. Investuje ak prejdete napríklad na Fiumicíne, cez letisko Fiumicína, je to relatívne hektické letisko, budete tam vidieť veľké projekty, pokiaľ ide o projekt v Pompejach. Je to atraktívny projekt, podľa môjho názoru. Keď som to videl, vždy ma to veľmi nadchne. A zároveň veľmi presvedčivý. Takže podarilo sa nám dosiahnuť vysokú mieru visibility, zviditeľnenia, pokiaľ ide o projekty financované z kohezných fondov prostredníctvom takejto spoločnej kampane. Ale teraz spustíme ďalšiu kampaň špecifickú, ktorá bude mať názov Európa e, v regiónoch. A potom sa budeme sústrediť na mladých tým, že vyberieme takých veľvyslancov za mladých, ktorí budú objavovať kohezné projekty a ktorí potom budú odkomunikovávať tieto projekty cez sociálne médiá. Age peers. Um, we want in the coming... Takže v najbližších 6 až 12 mesiacoch chceme spustiť, zorganizovať občanskú diskusiu o koheznej politike a čo ľudia si predstavujú pod koheznou politikou a čo by mala robiť. Vybrali sme na to už partnerov. Je to Rada európskych municipalít a, a územných celkov. Našim cieľom je, aby sme mali 60 takýchto špecifických dialogov s občanmi ohľadne koheznej politiky v priebehu budúcich 6 až 12 mesiacov. A na záver chceme mať aj partnerstva s selekt- vybranými médiami, ktoré budú informovať lepším spôsobom o koheznej politike. Takže potom, čo som uviedol tieto informácie, by som už iba povedal, že si veľmi uvedomujem a zároveň som rád za to, že Európsky parlament takisto, ako aj niektorí z členov, sú aktívni v tejto otázke a že že takýmto spôsobom sa vlastne robí osveta v oblasti koheznej politiky. Takže to je všetko. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za vašu prezentáciu, ktorá bola jasná, konkrétna, štrukturovaná. Urobíme teraz prvé kolo, kde sa môžu spýtať otázky koordinátory. Ako prvý sa prihlási Lambert van Nistleroy, ktorý, ako aj ostatní členovia nášho výboru, sa môžu vyjadriť, pokiaľ ide o inteligentnú špecializáciu. A takisto aj pokiaľ ide o komunikáciu. Ďakujem pekne, buďme vážni. Ja vám zablahoželám k vášmu stavu, k vášmu príhovoru o stave únie, pretože toto my čakáme budúci týždeň a my budeme kontrolovať Junckerov príhovor, či bude rovnako výročný, ako ste aj vy. A takisto, aj pokiaľ ide o koheznú politiku, my vieme, že kde sú tie veľké výzvy pred nami, takže nevdotknem sa teraz všetkého, ale pokiaľ ide o smart specialization, my vieme, že keď rokujeme o nariadeniach, že sa to stále zosilňovalo, už keď to začínalo, tak si spomínam, že pani Hübnerovou počas jej obdobia a potom pán Han to prebral, že v podstate išlo tu o adaptáciu našich politík na novú sociálnu situáciu. Podarilo sa nám to. A v podstate toto je aj moja otázka, pretože sa týka tej teritoriálnej dimenzie európskych politík, pretože na jednej strane máte Horizon 2020, ktorý funguje a všetky tie hodnotenia poukazujú na to, že tu je stále viac otázok, pokiaľ ide o e, profesorov a študentov, ktorí pracujú v jednotlivých inštitúciách, ale tieto hodnotenia poukazujú aj na to, že vlastne potom to využitie v priemysele mm, alebo v biznise tak to jednoducho zaostáva. To znamená, vy ste niečo povedali k tejto téme, ale jednoducho chýbalo mi to v tomto vyjadrení, že treba uviezť, že my vyvodíme závery v rámci horizontu 2020 alebo v rámci rámca 9, to je ako keby jedno pekné auto, ale bez kolies. To je Horizon 2020 a vlastne tie kolesá sú v zdieľanom vlastníctve, aby ten prístup bol poháňaný inováciami. A ja by som chcel, Vlastne preto som aj začal s tým prístupom o stave únie. Potrebujeme integrovanú politiku Európskej komisie. A toto je to, čo my chceme. Pillars in, in policy, you can say a, lot of wonderful words on smart specialization, but if it's something... Ak teda budeme mať niečo, čo by sa zhostil Digi Regio a ostatní, tak to by bolo lepšie. Takže chceme, aby sme tu mali spôsoby, ako sa toho zhostí komisia krok za krokom to je vlastne, čo tu chýba, je tá evaluácia a potom budeme musieť urobiť ďalšie kroky integrovaným spôsobom. Takže toto je vlastne to hlavné z mojej strany. Pokiaľ teraz ide o to komunike, áno, alebo komunikáciu, tak som rád, že ste to spomenuli spolu s výborom pre regióny tam je aliancia, pokiaľ ide o regionálne a decentralizované aktivity v oblasti kohézia. Ja si myslím, že by sme mali využiť túto príležitosť a tieto iniciatívy. Už ste takisto hovorili o špecifických financiách, ktoré sú tu na to, aby sme preukázali tú pridanú hodnotu našich politík, veď predsa je tu toľko, toľko projektov, toľko ľudí, ktorým sa pomáha a aj podniky, ktorým sa pomáha prostredníctvom týchto politík, ktoré využívajú tieto príležitosti, avšak zdá sa, že niekde to upadá pod tým všeobecným bezpečím, že Európa nie je dostatočne výkonná. A preto je dobré, že tu máme vás, že sa stretávame s komisármi, ale my chceme, aby tie úspechy zažiarili. Začníme teda s tými, ktorí majú pocit, že ich projekty boli úspešné a že sú radi, že boli v týchto projektoch v Erasme alebo niekde inde, že mohli napríklad študovať v nejakej inej časti Európy. Toľko ľudí, ktorí sú radi, že by mohli prezentovať svoje pozitívne skúsenosti. Ja si myslím, že tá iniciatíva by mohla byť skutočne úžasná. A Zároveň ešte posledná pripomienka spolu s kolegom z ALDE. My sme uviedli, že treba umožniť tým, ktorí vlastne naskočia na ten nový spôsob zmyšľania integrácie nových iniciatív v Európe, ako napríklad tá, ktorú ste spomenuli. Ak spojíme jednotlivé prvky a nie je dostatočné množstvo peňazí, keď my nemáme peniaze na európskej úrovni, FC vždy povie, že to nie je dostatočne konkrétne, že treba ešte to vyhodnotiť a tak ďalej a tak ďalej. Ak nie je podnik, tak my nedáme peniaze, pretože to nie je kompletné. Takže je tam niečo, čo chýba v rámci tej vyššej miery Európy. A vy ste to spomenuli a ja si myslím, že potrebujeme prijať iniciatívu a tí, ktorí sú pripravení to urobiť, treba ich uprednostniť. Ja som už znechutený z tej situácie, že tu máme určitú performačnú rezervu, výkonnostnú rezervu 21 miliárd a tie krajiny, ktoré napríklad minuli už 95%, že nemôžu, že nemôžu jednoducho využívať ešte ďalšie peniaze. Ak by sme mali takýto output orientovaný prístup a tí, ktorí to skutočne robia, tak tí môžu ísť ďalším krokom. A tí najpomalší sú tí, ktorí vlastne nám určujú tempo, takže takto sa nepostupuje. Takže treba sa držať toho, ktorí sú dobrým príkladom a tí by mali byť preferovaní. A toto tu chcem aj počuť a podporujem tých. Ďakujem pekne. Merci beaucoup pour le groupe socialiste. Ďakujem pekne za socialistov. Neviem, či tu ešte kolegyňa je. Elena? Nič? Dobre, v poriadku. EKR? Nikto nechce? Za Alde, nech sa páči, pán Miltenbor. Ďakujem pekne. Te beginnen daar waar u zo'n klein beetje eindigt. Ik ben persoonlijk heel erg blij met de Delegated Act over de verlenging van de Urban Innovative Actions, de innovatieve Ďakujem za možnosť prispieť do tejto diskusie. Myslím si, že je veľmi dôležité venovať sa týmto otázkam, predovšetkým, keď hovoríme o predlžení tohto a rozšírení vlastne na urbárnu agendu a chcel by som vyjadriť určitú nádej, že po roku 2020 tu budeme mať aj ďalšie pokračovanie a dúfam, že tu bude viac finančných prostriedkov, pretože inovácia aj v mestách a tie spoločenské výzvy, to je veľmi podstatné. A potom tu je ešte ten pracovný dokument zamestnancov, pokiaľ ide posilňovanie inovácií v európskych dokumentoch. Ja si myslím, že tento dokument prichádza vo veľmi dôležitej chvíli, pretože tak, ako ste veľmi oprávnene uviedol, tieto regionálne inovačné stratégie, ktoré sa týkajú chytrej, šikovnej, špecia- inteligentnej špecializácie od roku 2014, tak to je nová koncepcia, ale veľmi úspešná a viac sa to teda sústredí, alebo lepšie sa venuje pozornosť inováciám v regiónoch a musí to potom viesť aj pokiaľ ide o rast v reálnom hospodárstve. Takže nakoniec aj po roku 2020 by bolo dobré, podľa môjho názoru, aby sme v tom pokračovali. A pán, pán aj sám správne uviedol, keď hovoril o iniciatíve Vanguard. Vlastne je tu určité riziko, Čiastočne sa to teda platí z FC, ale tie projekty sú príliš veľké na to, aby sa to teraz platilo z nadnárodných projektov, takže treba nájsť také riešenie. Čo by ste napríklad povedali na takú možnosť, pokiaľ ide program Interreg Európa? Myslíte si, že toto by bola možnosť? A tá druhá otázka, tá vlastne s tým rovnako súvisí. Máme tu teraz možnosť 15% dostupných prostriedkov, napríklad EFKO, aby sa to nasadilo mimo oblasti programu. Ja si myslím, že toto sa používa veľmi málo. Tých 15% podľa môjho názoru nestačí. Mohli by ste k tomu povedať niečo? Možno by bolo dobré toto predlžiť aj po roku 2020. Čo tam teda očakávate? A ešte tretia vec riadiace orgány. Vedeli by ste na nich apelovať, aby to používali viac napríklad ten článok 17, respektíve 70. V tomto článku sa už o tomto počíta. A pokiaľ ide o prípravné akcie, ktoré umožňujú takéto investície do industriálnych koncepcií, ako napríklad ten, tá tlač, tak dúfam, že komisia to podporí a dúfajme, že po roku 2020 tu teda budú možnosti aj štruktúrálneho financovania tomu, čo vy na komisii vlastne sa vyjadrujete, pokiaľ ide o medziregionálnu spoluprácu, pokiaľ ide o stimuláciu vzniku nových reťazcov cezhraničného charakteru, pretože to je vlastne výzva pre Európu, aby sme mohli konkurovať tým klastrom po zvyšku sveta. Ďakujem veľmi pekne za váš príspevok, veľmi zaujímavý. A pokiaľ ide o zelených, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ďakujem za vaše zaujímavé myšlienky, ktoré ste nám tu sprostredkovali. A Ďakujem za to, akým spôsobom by ste ich chceli realizovať, tak ako ste to načrtli v rámci tohto finančného obdobia. Tá stratégia, ktorú ste tu vy práve predniesli, tieto inteligentné stratégie financovania, ešte nie táto stratégia ešte nie je až taká známa a ja teda zastávam názor, že by sme možno mali jasne, že potrebujeme jasnejšie a jednoznačnejšie informácie ohľadne týchto stratégií, aby sme sa dozvedeli viac a preto by som sa chcel aj niečo opýtať. Súvisí to vlastne s touto problematikou. Kto tieto informácie má žiadať? Sú to komúny, sú to mesta, sú to národné vlády? A keď napríklad ho, máte k dispozícii konkrétne informácie, vy by ste tieto informácie nám dali k dispozícii, podelili by ste sa o ne s nami. V tomto kontexte tu myslím na jeden z litovských regionov, kde máme napríklad postavenú atom, atomovú elektráreň, ktorá sa momentálne vypla. Tu je veľké množstvo nezamestnaných a predtým v tomto regióne vlastne tie informačné technológie boli vždy dobre rozvíjane, ale málo sa to využíva. Máme tam tých expertov ešte stále, tak ako aj predtým. A mohli by sme teda lepšie využiť ich know-how. Takisto ste uviedli, že nie ste veľmi spokojní s tým, ako sa uplatňujú tie vyčlenené prostriedky, ale v rámci tejto situácii musíme v rámci, sme konfrontovaní v rámci každého finančného rámca v tom kontexte, že tie programy sa implementujú až neskoro a tento finančný rámec vlastne je rovnaký. V súčasnosti sa predkladajú iba žiadosti Takže ešte si musíme vyčkať, ako to dopadne a chcel by som vedieť, čo vlastne zamýšľa komisia spraviť v tejto oblasti, pretože pod tým vlastne trpí aj naše hospodárstvo, predovšetkým ak sa pozrieme na tie chudobnejšie regióny, pokiaľ ide o dĺžku 3-4 rokov, kde nedostanú financie a vlastne hospodárske podniky e, potom musia 2-3 roky nejako prežiť bez práce, bez pracovných možností a potom tie ďalšie 2-3 roky musia urobiť všetko rýchlo, rýchlo, aby to dobehli. Takže aj z tohto dôvodu my máme názor, že Európska komisia, respektíve Európska únia nám najprv nič neumožní a potom zasa od nás vyžaduje veľmi veľa. A takýmto spôsobom vlastne utrpí aj dôveryhodnosť Európskej únie. Možno by sme sa mali zamyslieť aj nad týmto, že ako sa tento finančný rámec dá uspôsobiť iným spôsobom, ak zoberieme do úvahy tie jednotlivé časové obdobia. Samozrejme, v tomto kontexte môžeme, nesmieme zabúdať na také fenomény, ako je Brexit, na jeho vplyv na finančné zdroje, ktoré máme. My by sme veľmi radi e, získali určitú informáciu alebo objasnili si informácie a preto k tomuto požadujeme jasné stanovisko zo strany komisie, aby sa táto priepas preklenula. Ďakujem. Ďakujem a teraz dostane slovo ďalší rečník. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj nášmu hostovi. Ja by som sa teraz e, zacielila na stav implementácie e, politiky súdržnosti e, programu 2020. A chcela by som sa spýtať, e, najmä e, pokiaľ ide o programy v Taliansku. My sme od DG Budget dostali každé tri mesiace správy um, a mm, tie údaje mm, sú pomerne znepokojúce. 3,5 roka um, a po tom, čo bol, mm, a po tom, čo mm, bolo vynaložené isté financovanie, tak e, nám komisia pre, preplatila len 3,9 miliardy. Ten, tie percentá platobných záväzkov sú len na veľmi nízkej úrovni, 16,21%, ale bolo by treba zhruba 24%. A um, ide o Taliansko, Cyprus a Maltu. Um, My by sme sa chceli e, vyhnúť e, e, my, my by sme sa chceli vyhnúť využívaniu retrospektívnych projektov a tak ďalej. Čiže um, bohužiaľ, ale tie údaje nie sú presné. Vždy, um, aby som to trošku, aby som trošku poinformovala o tom, tak DG budget nás informovalo, že uh, že z tých 106, že minulý rok vyplatili 162, ale to sa týkalo ešte staršieho preglovacieho obdobia. A, a pochopiteľne teraz ale očakávame, či v nadchádzajúcich mesiacoch dojde k nejakým finančným korekciám. Môžete nám povedať, ako vyriešila DG Regio um, tento problém s Talianskom a aký je stav eh, verifikácie, pokiaľ ide o staršie programovacie obdobie 2007-2013? Nous avons terminé le tour des groupes politiques. Je vais laisser la parole. Ďakujem pekne. Slovo dostane teraz náš kolega Moskúr a potom hostia eh, na otázky. Ďakujem pekne. Ja by som chcel poďakovať a privítať oznámenie, ktoré nám predstavil pán generálny rejiteľ o inteligentnej špecializácii. No a tiež e, vítam prácu e, komisie e, na tomto komisii, na, to, na tejto práce, práci. Tento dokument ukazuje nevyhnutnosť tejto stratégie, ktorá sa týka, alebo teda každý región má determi- určiť eh, svoje konkurenčné výhody a podľa nich potom stanoviť eh, investície. Najzdelenejšie re- regióny tiež stanovili svoje špecifika a výhody, ako biodiverzita, obnoviteľné zdroje, veľký potenciál inovácií, tvorby pracovných miest a udržateľného rastu. Pán generál riaditeľ, ja by som chcel upozorniť na niekoľko víziev, ktoré sme identifikovali. Je nevyhnutné podporiť medziregionálnu spoluprácu v rámci EÚ a rád by som k tomu ešte dodal, že ja by som bol rád, aby, ak by tam bolo, bola uvedená nevyhnutnosť vyvíjať podporovať e, spoluprácu e, na čo najväčšom možnom e, čo najväčších možno rozmeroch. Tie zámorské francúzske regióny Atlantiku alebo Pacifiku majú takú geografickú situáciu, ktorá znemožňuje dobrú spoluprácu. Čiže ja navrhujem, aby sa podporila medziroky regionálna spolupráca aj za hranice EÚ. Ďakujem pekne. Andrej Novakov. You, ďakujem, pán predseda. Pán Meto, ďakujem veľmi pekne, že ste medzi nás prišli a že ste veľmi jasne vysvetlili tieto zložité témy. To je nesmierne nápomocné najmä v, z pohľadu témy e, politiky súdržnosti. Mm, určite sa už intenzívne hovorilo um, o inteligentných špecializáciách, ale ja sa to pokúsim hodnotiť z jednej inej perspektívy. Tie diskusie o nadchádzajúcich promovacích obdobiach uh, jedno, jednoducho prebehnúť musia. No, regionálne miestne orgány kladú otázky ohľadne toho, ako bude vyzerať politika súdržnosti po roku 2020. A ja teraz uh, podobné otázky na vás mám. Uh, čo si myslíte o možnosti odviazaných prostriedkov z tých ehm, piatich štrukturálnych fondov, aby ak by zostali v tých istých fondoch, aby neboli um, zasielané späť. Akým spôsobom máme vyhodnocovať dnes ehm, to, že by sa používala príručka s jedným pravidlom, naučili zjednodušovania a na účely regulácie. Hovorím dnes, pretože ja som mal tu čas vypočuť pred pár mesiacmi váš názor, ale vzhľadom na dynamické prostredie, v ktorom žijeme a pracujeme, e, som si istý, že máte aj e, zo pár nových informácií alebo aktualizácií. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som tiež eh, rád položil pár otázok a povedal niekoľko poznámok. Poprvé je pravda, že miera čerpania veľmi nízka spôsobuje problémy v momente, keď hovorím o regionálnej politike a v momente, keď panuje veľká neistota o období po roku 2020. Takže je to problém kontextu a klímy. Druhá vec. Nedokážeme sa vždy poučiť z minulosti. Ja som tiež členom výboru pre rozpočet. Pre rozpočet 2018 vidíme znižovanie prostriedkov, ale vidíme, že opätovne aj v rokoch nasledovných riskujeme, že budeme opäť v kríze platieb, no a nepoučíme sa jednoducho z minulosti. Tretia poznámka týka sa to roka 2018 máte nejaké obavy alebo máte nejaké prvky, aby ste mohli povedať. K nášmu úradu. Ďakujem pekne. Máte teraz priestor na odpoveď. Euh, euh, euh, Vážení poslanci, vážený pán predseda, ja bol som veľmi povďačný za tento rozmanitý zoznam tém, o ktorých ste hovorili. Určite ide o dôležité témy, Mnohé z nich sú tzv. komplexnými problematickými otázkami. Pán Van Nistelrooy sa položil ťažkú otázku s tým, že vedľa seba položil Horizon 2020 a politiku súdržnosti. Ja nemôžem teraz uprednostniť tú či onú tému. V tom moja úloha netkvie, ale mm, mm, možno len poviem v čom podľa mňa tkvejú tie následujúce kroky, alebo mm, čo by sa malo urobiť. Počas obeda som sa stretol so, e, s členmi skupiny na vysokej rovni pre konkurencieschopnosť. A bol som pomerne prekvap, bol som prekvapený, pretože oni majú bližšie k horizontu 2020 než k nám. A bol som naozaj veľmi prekvapený, keď som, keď som počul, čo sa deje v členských štátoch v teréne, s tým, že uznali dôležitosť e, prístupov e, zo spodu nahor a hovorím tu o podnikateľoch, o tých, ktorí, sú, ktorí rozhodujú v rámci súkromného sektora. Oni musia mať blízko práve k týmto procesom a v tom je vlastne sila e, inteligentných stratégií, pretože oni sú tými, ktorí um, modernizujú hospodárstvo vo finále, alebo nemodernizujú a uh, uh, všetci nakoniec za to zaplatíme, aby sa tak nestalo. Potrebujeme tento uh, typ prístupu najmä v prípade uplatňovania technológií. Vy ste hovorili o iniciatíve Benga, keď uh, najmä ak ide o konkrétne želania. Tam ide hlavne o technológie 3D. Keď, keď ide o 3D technológiu a pilotné demonstračné programy, táto technológia má obrovský potenciál pre mnohé odvetvia. Nie, nejde len o niektoré konkrétne sektory. Ide tu aj o e, prísľub obnovy mnohých odvetví, kde inteligentné špecializácie určite môžu napomôcť pri integrácii produktívnych postupov, napríklad obuv, obuvníctvo. Pred desiatimi rokmi sa toto odvetvie vnímalo tak, že už mu asi čoskoro odzvoní. Mali sme tu čínsku, vietnamskú obu, ktorá zaplavila naše trhy. Čiže čo sa, e, o, otázka znela, čo sa stane s tradičným obuvníctvom v regióne Marke, e, ktorý je najväčším producentom obuvy v Európe a pre Európu a ktoré teda desiatky rokov bol hlavným producentom a čo sa teda udeje v tomto regióne alebo Ďalším dôležitým regiónom bol e, sever Portugalska. Tieto regióny a tieto odvetvia, e, teda teraz sa im darí lepšie, pretože prečo prijali mm, disruptívne technológie, vrátanie 3D tlače, posunuli sa vyššie na hodnotovom rebríčku a myslím si, že Určite by sme nemali, keď pomýšľame na modernú priemyselnú politiku, určite by sme nemali odpisovať tradičné sektory a mať pocit, že všetci sa musia teraz začať zaoberať e, e big data alebo biotechnológiami. Myslím si, že to myslím si, že toto myslím, že v práve tu, na tomto mieste, je prístup z hora nadol veľmi dôležitý, tak ako aj inteligentné špecializácie. A nejde o niečo, e, čo by, čo, čo by Horizon 2020 bol schopný urobiť. Myslím si, že Horizon 2020 nemá takúto úlohu, nie je to jeho funkciou. Pretože ja naozaj verím v potrebu e, výskumných programov v Európe, tzv. programov z hora nadol. A to, čo vždy zdôrazňujem, je doplnkovosť. V Európe potrebujeme oba tieto aspekty a ja nebudem teraz vystupovať e, e, proti jednému z týchto aspektov. Európska ekonomika potrebuje oba prístupy aj z hora nadol, aj z dola nahor. Čiže pokiaľ ide o to, čo ste hovorili k téme Vengar, myslím si, že e, neviem, či ste m, chceli návrh či ste chceli navrhnúť e, nejaké prípravné kroky, ktoré by mohli poslúžiť v tomto smere. Neviem, aký je ten, aký je tá, aká je tá stupnica či škála. B, B je najhoršie? Naozaj som rád, že ste o tom hovorili. Pozriem sa na to. ale predsa len poviem dve veci v tejto chvíli. Poprvé, v, nás, v našich nástrojoch sa nachádza určitá medzera. Túto medzeru musíme do budúcna istotne vyplniť. Dnes vnímam dva také spôsoby, ako by sme mohli postupovať. A aj vy, pán Mittelburg, ste hovorili o oboch týchto spôsoboch. Poprvé, jednak by sme mohli ísť e, cestou Interreg napríklad, čiže mať na ústrednej úrovni dispozícii isté e, prostriedky a potom komisia rozhodne za istých e, splnených podmienok pre skupinu regionov a tak ďalej. Myslím si, že toto je pomerne eh, atraktívny prístup, pomerne jednoduchý. No a po druhé, mm, mohli by sme to ponechať na decentralizovanej úrovni v rukách rozličných aktérov a aby sme to uľahčili, mohli by sme využiť niektoré z prostriedkov, ktoré sú v dispozícii v rámci vašich operačných programov a že by bolo možné ich použiť mimo vašej programovacej sféry. My uvažujeme nad týmito dvomi možnosťami do budúcna, ale e, druhá poznámka z mojej strany sa však týka súčasnosti. My sme spustili trialóg omnibusu komisia nenavrhla zmeny článku 70, o ktorom ste hovorili, ale dosiaľ dohoda mm, nepadla medzi radou a parlamentom k omnibusu a možno, že by sme nad tým mohli ešte uvažovať. Bol by to ten správny čas uvoľniť nejaké obmedzenia alebo tie zádrhely, ktoré existujú, ktoré stoja v ceste využívaniu prostriedkov z operačných programov. Hovorím, mm, určite by to za úvahu stálo. Nemyslím si, že tých 15% je problém. Regióny možno využívajú nulu. Ide skôr o to, že regióny by mali získať záruky správneho vynaloženia finančných prostriedkov, a to bude zverené niekomu inému a to práve si myslím, že to v nich vyvoláva trošku obavy. A po druhé, treba uznať aj politickú stránku, keď musíte obhajovať ako ten, ktorý rozhoduje ako riadiaci orgán, že niektoré, čas finančných prostriedkov pôjde inde. Aj ak si myslíte, že je to naozaj, ste presvedčení, že je to v záujme regiónu, Možno by sme mali pracovať na tom, aby sme sa už nevyhovárali, a, um, alebo aby sme aby regióny nemuseli skôr by sme teda mali pracovať na tom, aby sa peniaze využívali uh, v celej, celom objeme a tak ďalej. Potom naďalej investujeme do urbánnej agendy, do jej vykonávania a treba veľmi podrobne uvažovať nad ďalšími krokmi. Bol tu článok 7, povinnosť minimálneho vyčleňovania finančných prostriedkov alebo účelového viazania peňažných prostriedkov. Želali sme si dodatočné právomoci pre mesta pre nadchádzajúce programové obdobie. Pán Rope, pokiaľ ide o stratégie špecializovaných Mm, inteligentných špecializácií. Vy ste rozmýšľali nad tým, či e, ľudia o nich vedia. Ja dúfam, že áno, ale určite to závisie od toho, mm, na akej úrovni mm, alebo do akej miery bola rozvinutá takáto stratégia. V Litve, myslím, existuje len jedna národná stratégia ak sa nemýlim, ak sa nemýlim, ale mám pocit, že je tomu tak, mám pocit, že prebehol národný proces, um, čiže za stôl zasadli zástupcovia verejného sektora, verejná správa, univerzity, akademická obec, ehm, akadémia vied, zastupcovia súkromného sektora, občianskej spoločnosti. Pochopiteľne, ak sa tak udeje na národnej úrovni, nie každý je zápojný, nie každý o tom vie a tak ďalej. Ale ak sa tak udeje na regionálnej úrovni, je to dobre zorganizované a e, je, je jasné, že je jasné, o čo ide, aký má byť postup. Ten postup samozrejme má byť transparentný. Ak je to celé dobre zorganizované, tak za bežných okolností a všetci, ktorí o tej stratégii majú vedieť, o nej vedia, pretože už sú súčasťou prípravného procesu. v súvislosti so stratégiou pre inteligentné špecializácie. A Hovorím samozrejme, to je všetko aj v gestii riadiaceho orgánu. Mm, peniaze by mali ísť aj na inovácie a e, cestou výz, vízie na predkladanie projektov um, by sa malo dať známosť alebo dať vedieť o projektoch tohto, projektoch tohto typu. Čiže uh, veľmi jednoducho prirodzene by sa zistilo o takýchto stratégiách a o jej obsahu. A zistilo by sa o tom, mm, kto má takéto projekty preklad a tak ďalej. Potom zatváranie jadrových elektrární. To je relevantné a súvisí to aj s tým, čo som povedal predtým. Uh, my by sme chceli využiť stratégie e, inteligentných špecializácií. Chceli by sme ich využiť na proces hospodárskej transformácie. Hovoril som už o e, tých hlavných regiónoch viete, že podpredseda Ševčovič tú, túto tému zviditeľňuje a ale podobná, ale platí to aj pre ten prípad, ktorý ste vy uviedli. A potom v prípade Litvy možno bude potrebná um, lokálnejšie zameraná stratégia, ktorá na teraz pravdepodobne, pravdepodobne neexistuje ešte. Ehm, položili ste mnohé otázky a ehm, pán Fanistaroj, vy ste sa pýtali na rýchlosť implementácie, čo môžeme urobiť, čo treba urobiť do budúcna, či ehm, sme sa skutočne poučili aj z minulých vecí a podobne. To, čo nás najviac trápi na súčasnej situácii, je to, že sa už približujeme a je možné, že pán Juncker eh, v správe o stave únie uvedie, kedy prídu návrhy MFF a už sa blížime k diskusiám. Samozrejme, najprv to budú interné diskusie v rámci komisie o budúcom finančnom rámci a o tom, ako budú vyzerať príspevky v rámci jednotlivých projektov a Takže ja som to na teraz sú toto tie veci, z, ktoré ma, z ktorých mám najväčšie obavy, lebo tak, ktoré ma tak trápia. A hovorilo sa tu o oznámení takej tej vlny v žiadosti o platby. Áno, určite to príde, kedy 2020, 2021, 2022, keď Únia e, bude mať 27 štátov, nie 28. Čiže áno, Pravdepodobne nás čakajú problémy aj v budúcnosti. Ale vy ste sa pýtali, bude to znamenať, že sme sa naozaj poučili zo všetkých problémov z minulosti. Chcem len pripomenúť, že to nebol nápad komisie ísť cestou M plus 3. To nebolo určite súčasťou našich návrhov a vieme, prečo sme sa dopracovali k M plus 3. Práve preto, pretože sme chceli, aby platby išli pomalšie a e, a rada práve chcela, aby to v prípade plade vyšlo pomalšie a ja to vnímam tak, že súčasný rámec predpokladá nulovú disciplínu. Alebo u, ukladá nulovú disciplínu, pretože MP, do, do MP3 patrí všetko zálohy, všetko. Jedn, reálne je to M plus 4, M plus 5 a tak ďalej. A teraz žneme vlastne to, čo sme zasiali. Pretože všetci máme naše eh, skúsenosti s verejným sektorom, a ten postupuje pred najpomalšie. A toto pre mňa je poučenie do budúcnosti. Dúfam, že na to nezabudneme Pre ďalšie MFF. A komisia už jasne povedala v reflexnom dokumente o budúcnosti financí EÚ. Jasne tam bolo povedané, že potrebujeme lepšiu disciplínu. A toto je možno jedno poučenie, ktoré sa potrebujeme poučiť z tohto obdobia. Musíme sa snažiť o plynulosť pri prechode z jedného obdobia do druhého nevždy zastaviť, vytvoriť nový systém a až po dvoch rokoch začneme hovoriť o projektoch. Nie, musí to byť neustály proces. Niektoré projekty sa budú financovať ešte v predchádzajúcom období a um, ďalší začnú okamžite po začiatku nového obdobia. Na to nepotrebujeme opätovne revolucionizovať celý systém. Ja si myslím, že áno, potrebujeme zjednodušenie, ale nemôžeme na novo vynalizovať koleso. A v detailoch pravidel sa musíme zamyslieť nad tým, ako profitovať z nejakej dynamiky v rámci postupnosti projektov, to by bolo oveľa lepšie aj pre hospodárstvo, ako ste povedali, aby sme 2-3 roky si museli zdržiavať. A investície boli prakticky nulové, takže tento signál sme jasne vyjadrili v našom reflexnom dokumente o budúcnosti financovania a my jasne chceme zlepšiť veci. Čo sa týka Brexitu, vy ste hovorili o štatistickom dopade Brexitu. Myslím, že už sme zverejnili informácie, že štatistický dopad Brexitu je taký, že priemerný HDP EU na hlavu sa zniží na približne 1%. Čo nie je nejaké závažné z hľadiska štatistických dopadov štatistického efektu a ja si myslím, že o tom budeme hovoriť aj v správe o kohoznej politike, ktorá bude vydaná začiatkom októbra. Budete mať niečo načítanie. Mala by mať približne 300 strán. A myslím, že tieto informácie tam budú tiež uvedené. Pána, a to nemôžem vás ešte jasne informovať, o procese ukončovania České štáty musia poslať správy do, konca, do, do marca. Mali ich poslať do marca, do marca, začali sme to analýzovať, mali sme 5 mesiacov na tých najjednoduchších prípadoch, by nebolo tak veľa. Sme vyslali, no, listy o ukončení, no a v prípade ďalších sme požiadali o objasnenie ďalšie informácie tak ďalej. Takže v takéto fáze sa nachádzame teraz, to znamená, že tento rok neuzavrieme veľa programov z roku 2013, no a ich eh, zavrieme v roku 2018 a 2019, ale dúfam, že do roku 2019 sa nám podarí všetko uzavrieť. Vy ste žiadali o informácie o retrospektívnych projektoch. kde vám môžeme poskytnúť. Váš samozrejme eh, zaujímali hlavne region, region Talianska. Áno, bolo ich tam pomerne veľa, nemám presné čísla ale môžeme vám to poskytnúť. A no tak všeobecnejšie vaše poznámky ukazujú neisté slabiny administratívnej kapacity a je to pripomenutie, myslím, že by sme mali pokračovať v našich snahách a to aj robíme, snažíme sa budovať administratívne kapacity technickou pomocou, ale tiež, ako viete, tematickým cieľom 11 a zdá sa, že práca neskončí do konca tohto obdobia a budeme musieť začať v období pán Monskúr. Téma, o ktorej ste hovorili vy, spolupráca v rámci geografických oblastí, tak to bude uvedené v v oznámení o E, politiky koheznosti. No a momentálne revidujeme aktuálnu situáciu z hľadiska možných kombinácií a už teraz vidíme konkrétne problémy. Vy ste poznáte situáciu okolo konkrétneho projektu ocelovania vody svätý Martin, frankofónu aj holandskú časť. Keď e, holandská časť e, robí financovanie e, cez časti ako San Martin, francúzska časť. No, to prvý projekt tohto typu, ale tom prípade je tu problém s financovaním, s prevodmi a s preskupovaním finančných prostriedkov. Ale dnes regulačná náročnosť tejto kombinácie je veľmi veľká a preto musíme hľadať systém, ktorý by bol jednoduchší, takýchto spojených projektov medzi územím Európskej únie a regiónom alebo územím tretej krajiny susednej. No a tá stratégia pre tie vzdelanejšie regióny bude zverejnená do konca oktobra. Pán Novakov, cyklovanie prostriedky bol zrušený, zrušená viazanosť, komisia to navrhla, ale rada zdá sa, že nepôjde tým smerom, ktorý navrhujeme. Trialóg to možno zmení, ale toto bola naša otváracia prvá ponuka. Myšlienka bola mať nejakú všeobecnú rezervu, ktorá by sa dala využívať kdekoľvek v rámci rozpočtu EU Komisia si myslí, že to bolo veľké zlepšenie riadenie a rozpočtové riadenie. Jednotné pravidlá, pozrieme na reflekčný dokument, hovorili sme o tom pozitívne, v tomto dokumente, no a ale a to je taký reflexný dokument, také úvahy. A je to jasné stanovisko alebo stanovisko komisie, ale my to snažíme presadiť týmto smerom, pokiaľ je môcť, pretože je to dôležité pre zjednodušenie. A to samozrejme prekračuje rámec hranicou SIF je tam rovnaké pravidla pre štátnu pomoc. Medzi nástrojmi tiež Horizon 2020 a verejné obstarávanie, ak sú tam nejaké rozdiely. No na záver sa vrátim k tomu čerpaniu. Jedno slovo. Ja by som bol veľmi rád. Je to rizika pre a, vynakladanie prostriedkov, pretože to by znamenalo, že členské štáty sa mobilizujú ale bohužiaľ, keď sa pozrieme na mechaniku, mechanizmus eh, N plus 3, hovorí sa tiež o N plus 4, N plus 5, bohužiaľ, nevidím tu ziko na uvoľnenie eh, prostriedkov, takže treba zvýšiť tlak na členské štáty, aby zrýchlili a eh, zvýšili svoje tempo. Ďakujem pekne, pán generálny riaditeľ za túto diskusiu, veľmi konkrétnu, dynamickú. A som si istý, že to umožní všetkým kolegom vidieť jasnejšie otázky, ktoré nás zaujímajú a ktoré nás zamestnávajú. Som si rád vypočul vaše vysvetlenia o návrhu delegovaných aktov tiež čo sa týka implementácie mestských inovatívnych eh, opatrení. Viete, že Európsky parlament eh, má možnosť eh, predložiť námietku v priebehu dvoch mesiacov, alebo si môže vyžiadať lehotu dodatočných dvoch mesiacov na zváženie. No a Vypočuli sme si tiež vysvetlenie generálneho riaditeľa, ako aj zastancov komisie. No a ja navrhujem, aby sme na základe toho, čo sme si dnes po obede vypočuli, aby sme neprekladali námietky. Takže ja ďakujem veľmi pekne, vážený pán generálny riaditeľ, a dúfam, že sa v budúcnosti stretneme, aby sme pokračovali v našej diskusii. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, budeme pokračovať v našom programe. No a vypočujeme si pána Hetmana. Mu ďakujem za trpezlivosť, ktorý nám predstaví správu, ktorá je mimoriadne zaujímavá a dôležitá, ktorá sa týka Európskeho zboru Solidarity. No a hneď vám dávam slovo, nech sa páči. Ďakujem srdečne, pani przewodniczący. Ďakujem pekne, pán predseda. Bolo, bolo treba byť veľmi trpozlivé, pre, pre, pretože s vami súhlasím, že predchádzajúca debata bola veľmi zaujímavá. A teraz k Európskemu zboru Solidarity toto je už druhá rozpráva k tomuto té, tejto téme na prechádzajúcom zasadnutí, keď sme si vymenili názory dokumentu, ktorý predložila Európska komisia. Všetci sme sa mohli zoznámiť s týmto dokumentom a všetci vieme, o čo ide. Nechcem sa opakovať, takže dnes sa zamerám na to, ako ten dokument vyzerá teraz po mojich pozmenujúcich návrhoch Ja nebudem hovoriť o jednotlivých pozmeňovacích návrhoch. Skôr by som chcel vlastne situáciu. Aby som chcel, aby ten dokument odrážal tú závažnú povahu, ktorá vyplýva z regionálnych a lokálnych aspektov, pretože konec koncov tí mladí ľudia, ktorí majú v rámci dobrovoľnej stáže alebo praxe majú pôsobiť na miestnej úrovni. Preto je podstatné, aby ten dokument to zdôraznil regionálny a lokálny charakter. Príklad, čo sa týka situácie, sa tam hovorí o tom, že celá tá myšlienka zboru financovanie musí byť spoločné s prvkami v jednotlivých krajinách. Ja tiež hovorím, že to musí byť prepojené s programy na úrovni regionálnej a lokálnej, pretože tie stáže a praxe majú byť v prospech obcí, Ďalšia vec, na ktorú som upozornil už pri predchádzajúcej rozprave na zasadnutí výboru je pre mňa veľmi dôležitá a to bol návrh, aby ten pomer 80-20, čiže volontariát 80% rozsahu tohoto nástroja 20%, otvorenie nových pracovných miest. Navzdory všetkému by som ten by som to ťažisko presunul na tvorbu pracovných miest pre mladých. To je veľmi dôležitá vec. To je hodnota hlavne v krajinách, kde niekde zamestnanosť mládeže je dramaticky vysoká. Hlavne v prípade tých mladých, ktorých sa hovorí v tomto dokumente vo veku 18 až 30 rokov. A preto navrhujem, aby nová pracovné miesta reflektovali 30 To je druhý pozmeňujúci návrh. Ďalej sa v parlamente hovorí dosť dlho o situácii svojprávnych. Komisia už hovorila o zjednodušení ich situácie a čo sa týka Európskeho dvora Solidarity, tak je to samozrejme nevyhnutná sociálna pomoc, ale my by sme tu mali konkrétne uvieť, že ide o nesvojprávnych, pretože aby nikto nemal žiadne pochybnosti v 7. pozmeňujúcom návrhu, som chcel upozorniť na to, že v tom dokumente sa navrhuje, aby spolupráca realizácia projektov Solidarity sa obmedzila na 5 partnerov. Ja by som chcel povedať, ja myslím, že tu by nemal byť obmedzený počet, ale to byť cezhraničná spolupráca nad regionálna spolupráca. Neviem, prečo sa tu mali stanovať. Prax ukáže, koľko partnerov by taký projekt mal realizovať možno časom. Tu budú a traja, alebo aj 6 a 7. Nevidím dôvod, prečo obmedzovať túto vec. Ja som chcel tiež upozorniť na aspekt, ktorý nie je v tomto dokumente, na ktorý budem, na ktorý budem chcieť upozorniť pri ďalšej práci. Vyplýva to z niečoho, čo sa stalo v praxi, bohužiaľ za posledný mesiac a pol. Konkrétne myslím zemetrasenie na ostrove Kos v Grécku. Mm, tragické, pretože boli obete na životoch a ďalšie tragické udalosti, ktoré sa stali v Polsku, kde na severe sme mali veľmi silný vietor a zrážky. Nástroj funguje od júna. A ja som sa ho rozhodol využiť a chcel by som upozorniť spolu s miestnymi úradmi v Polsku a Grécku, že môžu využiť takýto volontariáta ľudí, ktorí prídu jednoducho pomôcť v situácii prírodných katastrof. Zrazu sa ukázalo, že ten existujúci systém, ktorý funguje, viedol k tomu, že prví dobrovoľníci by tie miesta dorazili vo februári budúceho roku. To bolo jasné, že v dobe, kedy som predkladal tie pozmeňujúce návrhy, ja budem na to aj ďalej upozorňovať, pretože ten aspekt náhlej, rýchlej pomoci, ten má význam v prípade pomoci strany svojprávnych ľudí a pomoci ich domovom. Tam to môže počkať samozrejme, ale pokiaľ ide o prírodné katastrofy, tak dobrovoľníci, ktorí pomáhajú, ak ide o ich bezpečnosť, tak tá pomoc musí byť veľmi rýchla, hlavne pri takýchto akciách, pretože vtedy je tá pomoc najpotrebnejšia. A preto pri ďalšej práci na dokumente budem chcieť upozorniť na ten proces na no, to, že je možné použiť dobrovoľnú pomoc v nepredvídateľných situáciách, ktorých v tom prvom dokumente, v tom prvom pláne Európskeho zbolu Solidarity autory už premyšľali. Ja sa teším na diskusiu a dúfam, že otázka pozmejúcich návrhov po našej dnešnej debate že tie pozmeňujúce návrhy budú prichádzať aj od kolegov. V každom prípade by som chcel poďakovať predsedom komisie, pretože prišli s veľmi dobrým dokumentom, ktorý bolo vlastne ťažké nejak upravovať. Skôr sú to len také technické a organizačné pripomienky. Ďakujeme pekne za vašu prezentáciu. Ja musím povedať, že Európska únia má podporovať takýto typ angažovanosti. E, historickým výborom je výbor pre kultúru a ja ďakujem za to, že ste zdôraznili regionálnu dimenziu čím prinášame pridanú hodnotu k návrhu usnenia výboru pre kultúru. Slovo stanú tieňoví spravodajcovia. Ako prvý dostane slovo tieňoví spravodajca socialistov. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že Ide o veľmi relevantnú tému, veľmi dôležitú z pohľadu konsolidácie myšlienky subsidiarity na tomto kontinente. Treba uznať vzájomné rozdiely v časoch, kedy často Populisti dokážu presvedčiť našich mladých, aby vnímali Európu nie ako veľkú príležitosť, ale ako nejakú, ako nejakú historickú nehodu. Takýto nástroj je preto veľmi dôležitý pre nás všetkých, aby sme mohli podporiť aby sme mohli podporiť kultúrne investície a ja by som chcela, ale aj na dnes isté pochybnosti. Nie, pokiaľ ide o nástroj, ja ten nástroj považujem za vysosne užitočný, legitímny a iste efektívny do budúcna. Chcela by som počiarknúť potrebu definície čo najpresnejšie definovať čo najpresnejšie, čo je dobrovoľníctvo a čo nám ponúka a e, čo to ponúka aj z pohľadu aktívnych pracovných politík. Ide o tému, ktorá môže vytvárať isté rozpory, nezrovnalosti a systém môže trošičku posunúť do takej, aj do nerovnováhy. Čiže tí, ktorí využijú takúto bezplatnú ponuku, mm, môžu a takýto krok ich môže priviesť ďalším úvahám. Čiže pretaviť e, dobrovoľníctvo a naozaj namiesto dobrovoľníctva by skôr mohli uprednostniť e, zapojenie sa do tradičného pracovného procesu, čiže takto sú definované jednotlivé zodpovednosti a organizačné kroky, ktoré majú podniknúť členské štáty. Podľa mňa je veľmi dôležité, tak ako to pán kolega urobil a síce chcem zdôrazniť dôležitosť e, zodpovednosti na miestnej a regionálnej úrovni. A práve preto, pretože je tu systém, ktorý presne vie, aké požiadavky sa kladú na takéto týmy a podobne. Čiže vyhodnotenie teritoriálne, systému a to sa mi zdá práve objektívnou voľbou a veľmi vhodnou. Pokiaľ ide o zdroje, zdá sa, že všetky zdroje vychádzajú z programov a ďalších iniciatív parlamentu a výborov. To je určite to určite môže vytvoriť aj isté problémy, spory, najmä v rámci tých výborov, ktoré sa stretávajú s rozpočtovými úsporami. Takže sú tu isté postupy, istý systém, ale celkovo ten rámec určite to nastavený, ale treba o tom ešte diskutovať. Nemožno však opomenúť niektoré pasáže, ktoré dostatočne jasné nie sú. Merci. Merci beaucoup. Ďakujem pekne, ďakujem pekne. Teraz za EKR dostane slovo ďalší rečník, nech sa páči. Ďakujem pekne, dámy a páni. Ja by som sa chcel poďakovať kolegovi za to, čo ako teda predniesol toto stanovisko. Vo všeobecnosti zastávam názor, že, tak ako aj ostatní tu v sále, že vytvorenie takéhoto zboru Solidarity je príležitosťou, pretože to poukáže na možnosti, pokiaľ ide o dobrovoľníctvo aj v Európskej únii. A je za tým vlastne tá myšlienka, že sa týmto posilní to vyžarovanie a že sa európska agenda takýmto spôsobom bude vnímať pozitívnejšie. A čo je ešte dôležité, je aj to, že by sa to malo ponúknuť možno osobám, ktoré sú vyčlenené v týchto ťažkých situáciách, pokiaľ ide napríklad o ľudí s postihnutím. Toto do istej miery bolo opomenuté, keď sa vytváral tento dôležitý dokument a vlastne to ťažisko by sa malo možno ešte viac uberať smerom k osobám s postihnutím, je to veľmi dôležité, aby všetci zistili, že tu majú hodnotu. A mal by, to byť, mal by sa to vytvoriť určitý fond pomoci pri katastrofách a keď sa tomu budeme venovať ďalej, tak je to veľmi dôležité. A Možno to je jeden z tých najdramatickejších, tých najdramatickejších nasadení. Takže to je dôležité, aby sa mladí ľudia mohli zaangažovať. To je vlastne aj ten sociálny súcit ľudí trochu ostrý. Takže ten nový návrh, ktorý tu máme, pokiaľ ide o tuto, tento zbor solidárnosti, Možno by sa dali ešte niektoré myšlienky doladiť. Možno by ten dokument sa dal ešte trochu zlepšiť. Tento dokument treba zlepšiť v tom zmysle, aby sme aj tie naše tu spomenuté pozmeňujúce návrhy zapracovali. Takže je to veľmi dobrý dokument zdá sa byť na základe tej analýzy dokumentov skutočne prospešný. Možno sa ešte neskôr objavia nejaké problémy, pokiaľ ide o implementáciu, rovnako ako aj ide o sprecíznenie programu samotného, čo teda vlastne znamená, ako sa definuje nasadenie dobrovoľníka. A možno sa to bude musieť ešte trochu viac prítomniť aj v kontexte Erasmus+, Možno zvonku to vyznie trochu ako nejaké dobrovoľné nasadenie, ako niečo medzi štúdiom a zamestnaním. To znamená, ide tu o dobrovoľníctvo. Už sa dostávam k záveru. Myslím si, že je to dôležité predovšetkým, ak to dáme do kontextu mladých. A otázka teda zostáva, že či to teda je aj tá najlacnejšia, najekonomickejšia forma boja proti nezamestnanosti, ako to potom vyzerá s členskými štátmi. Veď členské štáty sú najvhodnejšie na to, aby naložili s týmito problémami, pretože tie svoje problémy poznajú najlepšie, pokiaľ ide o zamestnanosť mladej, pokiaľ ide sociálne otázky a tak ďalej. Ja si myslím, že by sa to malo dobre zvážiť a treba poukázať aj na možnosti, pokiaľ ide o implementáciu programu, v zmysle, že čo teda môžu v tomto ohľade poskytnúť členské štáty. Ďakujem pekne, ďakujem. A teraz dostane za skupinu ALDE slovo ďalší rečník. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Hoci som iba e, zástupcom v tomto výbore, náhradným členom, som teraz tieňovým spravodajcom za skupinu, za našu politickú skupinu a môžem použiť môj materinský jazyk a teda poviem niečo po fínsky. Ten návrh je veľmi dobrý. Venujeme sa tu skutočne dôležitým otázkam, keď hovoríme o, tejto, o týchto zboroch Solidarity. Vychádzame vlastne z toho, že tu ako keby vytvárame určitý priestor spolupatričnosti. Solidarita nie je iba pocitom alebo menom. Ide tu o spoločnú zodpovednosť, ide tu o akcie spoločné, kde táto solidarita vlastne sa určitým spôsobom prejaví. Je absolútne dôležité, aby mladí ľudia mali možnosť prakticky, eh, prakticky prebrať určitú zodpovednosť za seba a za ostatných, pretože t- vlastne blahobyt našej spoločnosti nevzniká iba prostredníctvom aktivít úradov. Všetci občania v Európskej únii by mali mať vlastne pocit, že sú zodpovední za ich vlastný život a za život ostatných. Je dôležité, aby mladí ľudia vlastne k tomuto prispeli konkrétnym spôsobom pretože vlastne e, treba povedať, že iba skutky môžu priniesť konkrétnu zmenu. Mne sa na tomto návrhu páči to, že tu ide o aktivity, kde mladí ľudia, mladí ľudia majú možnosť aktívnym spôsobom sa zhostiť tých problémov a víziev, ktoré sú pred nimi. A teraz tu je takáto forma spolupráce, podeliť sa o niečo veľmi dôležitá. Vlastne videli sme, ako sociálne médiá, ako sa tam dejú také veci, že tá oblasť, kde ľudia vlastne zbierajú určité skúsenosti, sa veľmi e, znížil, zmenšil a že vlastne e, tie možnosti, ktoré majú, sú veľmi malé, veľmi nízke. Ide tu o mladých ľudí, o zodpovednosť a toto je presne to, čo sme my zjednodušili a ja súhlasím s kolegom v tom zmysle, že význam tohto zboru pre význam tohto zboru pre dobrovoľníkov je veľmi dôležitý, preto to má lokálny doby, dopyt aj pardon, dopad a je veľmi dôležité, aby táto dimenzia bola ešte posilnená. Chcem sa poďakovať pánovi Hetmanovi za veľmi dobrú prácu a dúfam, že týmto návrhom že môžeme kvalitatívne zlepšiť tento návrh k tejto téme a chcem sa poďakovať ešte raz za veľmi dobrú prácu. Ide o veľmi pozitívny návrh zo strany Európskeho parlamentu, zo strany Európskej únie a v podstate prakticky sa to stalo, môže stať takou pridanou hodnotou, vytvorí to pridanú hodnotu pre občanov a takto to náš spoločný európsky projekt posunie dopredu. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Pani Martina Mitchell z Guetu už nie je. A za zelený, nech sa páči, máte slovo. Vážení kolegovia a kolegyne, ja by som sa chcel u kolegu poďakovať za jeho prácu a a chcel by som sa v mene poslanky, ktorá tu nemôže byť ospravedlniť, a teraz by som vlastne predstavil komentáre našej politickej skupiny. My vnímame túto iniciatívu ako možnosť pre mladých, aby si vymieniali skúsenosti, pokiaľ ide o dobrovoľné nasadenie týchto mladých, to je veľmi dôležitá skúsenosť. Potom v podstate aj pokiaľ ide o pracovný trh, samozrejme vítame zriadenie tohto zboru a vítame predovšetkým ten prvok zamestnanosti v tom. Komisia chce podporovať zamestnanosť mladých. My si uvedomujeme, že nezamestnanosť u mladých je veľkým problémom, ale zároveň si nemyslíme, že nie všetky riešenia sú na prospech veci. Máme určité obavy ohľadne toho, že by tento zbor mohol byť využívaný iba ako určitý zdroj ľahkej práce, lacnej práce, pretože Erasmus Plus alebo Európska služba dobrovoľníctva by mohli plniť tie isté úlohy a my nechceme, aby tieto štruktúry navzájom si konkurovali. My musíme o, sa snažiť a usilovať o synergie, pretože iným spôsobom partnersky, a partnerské organizácie nebudú môcť e, vyťažiť z toho potenciálu, ktorý majú. A toto musí byť zabezpečené od, samostat, od samotného začiatku. Toto by mohlo byť prospešné aj pokiaľ ide o jednotlivé obce priamo v teréne. Takže tento potenciál by mal byť využitý až do konca, ale my by sme mali hovoriť aj trochu o realizácii jednotlivých realizácii jednotlivých úloh. Napríklad ľudia s postihnutím by mali byť v tomto programe uprednostnení. Účasť na týchto programoch by nemala byť nejakou, nejakým nevyhodnením. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ide o skutočne veľmi dôležitú tému aj vo svetle mnohých prírodných katastrof ktoré sa tu odohrali za uplynulý rok. Má to aj obrovskú symbolickú hodnotu. Po druhé, tak ako um, uviedol pán Juncker v správe o stave Unie 2016. On uvádza, že zbor Solidarity má dať možnosť mladým zúčastniť sa e, solidárnych krokov v, rámci, v, v ťažkých situáciách. A takisto príspeje aj k úsiliu národných a regionálnych e, orgánov a pomôže im to pri e, tomu, ako budú čeli rozličným výzvam. Mm, ja som už pred letnou prestávkou hovorila, že súhlasím s celkovým duchom tohto dokumentu, ale máme aj isté pochybnosti ohľadne rozpočtu. Mm, ide tu o to, že zdroje majú pochádzať z iných eh, zdrojov, ako napríklad 200 miliónov z Erasmu, E, potom, potom e, nejaký objem prostriedkov sociálneho fondu. Čiže naozaj treba vyhodnotiť, že či existujú podmienky na to, aby sme navyšovali 87 miliónov, ktoré pochádzajú z, z istej marže, ktorá nebola vyčlenená v položke 1a. Ja súhlasím s potrebou um, s potrebou analyzovať, vyhodnotiť programy a a s, samozrejme, že nechceme, aby bol e, tento program administratívnym bremenom, ale v závere pripomeniem prípady, kedy, kedy parlament už odsúhlasil, napríklad v rámci uznesenia z apríla, e, tento zbor, mm, pri tomto zbore sa má rozlišovať medzi dobrovoľníctvom a a e, zaučaním, alebo teda učňovskými funkciami. A tam sa hovorí, že by sa mal zaoberať e, tento program monitorovaním pracovnej záťaže, pracovným prostredím, vzhľadom na špecifické úlohy, ktoré majú vykonávať dobrovoľníci alebo teda samotní zamestnanci tohto zboru. Ďakujem. Ďakujem pekne. Predtým, než dostane slovo spravodajca, chceli by sme privítať DG Education Máme tu Robert de France. Nech, ďakujem za to, že ste prišli. Nech sa páči, týmto vám dávam slovo. Dobre popoludnie všetkým. Som rád, že som medzi vami. A a teším sa, Tešíme sa, že s týmto návrhom vlastne máme nový stimul pre mladých ľudí. Môžu sa viac zaangažovať v Európe, vytvorí sa im viacero príležitostí. Chcel by som zdôrazniť jednu dôležitú vec, že to je pre všetkých mladých ľudí. Veľká pozornosť sa venuje hlavne inkluzívnosti, to znamená už nie len pre postihnutie, ale pre všetky možné pre všetky možné prekážky, ktoré by mohli mladí ľudia vnímať v rámci participácie na európskych programoch. Chcem sa poďakovať za vaše pripomienky, berieme ich do úvahy a predtým, než budem reagovať na niektoré z nich, chcel by som zdôrazniť, akú dôležitú úlohu zohrávajú EU regionálni a miestni aktéry, nielen teda pokiaľ ide o implementáciu, ale pokiaľ ide o implementáciu tohto Európskeho zboru Solidarity, ale aj pokiaľ ide o riešenie možností, ktoré takýto zbor môže v budúcnosti poskytnúť mladým ľuďom v Európe. A teraz už sa môžeme vyjadriť k niektorým konkrétnym bodom. 80, ráci 80-20 pokiaľ ide o prerozdelenie dobrovoľného a dobrovoľného fondu dobrovoľného zboru, tej solidarity. Vidíme, že táto proporcia je zacielená na základe rozpočtu, ktorého cieľom nie je znížiť dobrovoľnícke schopnosti, ktoré sú k dispozícii v rámci Erasmus+. Istotne si uvedomujete skutočnosť, že Erasmus Plus v súčasnosti spolu s tou dobrovoľníckou službou Európsku podpore dobrovoľníckej služby na to, aby sme nemali obe aktivity tak tie peniaze spolu s aktivitami z Erasmus Plus sú transferované do Európskeho zboru Solidarity. A hovoríme tu o inkluzívnosti, to znamená, pridali sme niektoré extra formáty, pretože niektoré aktivity a skupiny alebo projekty solidárnosti a preto vlastne tento chceme takýmto spôsobom nie znížiť tie už teraz navrhované aktivity, ktoré boli navrhované. A pokiaľ ide o projekty Solidarity, toto je pre mňa jeden z tých pekných príkladov, kde skutočne ideme až k tým koreňom, pretože vidíme tu možnosti mladých, pre mladých ľudí. Nemusí to byť ani nejaká organizácia, stačí, aby to bola neformálna skupina mladých ľudí, kde poskytujeme takéto peniaze zhruba od 5000 eur a takýmto spôsobom prinášame aby, možnosti, aby sme sa dostali až k tým lokálnym úrovňam v rámci Európskej únie. Preto skutočne navrhujeme, aby to zostalo na tej najlokálnejšej úrovni a nepridávali tam ešte ďalšie, ďalšie vrstvy transnárodnej politiky. Dovolte mi, Dovolte mi teda, pokiaľ ide o pokiaľ ide o pokiaľ ide o zdroje v rámci programu Erasmus+, pokiaľ ide o program EASY a pokiaľ ide o tú maržu, možno by bolo treba ešte vysvetliť niektoré tie rozdiely, ktoré tu máme pretože v chvíli, kde vlastne toto nariadenie vstúpi do platnosti, tieto sumy už nie sú prepojené so zdrojmi programov, na rozdiel od financií z programov, ktoré boli vlastne vytvorené neskôr, ako napríklad live program. A toto súvisí so skutočnosťou, že tieto Druhé sumy zostávajú naďalej v kapitolách, kde boli aj predtým a zostanú tam a budú vlastne implementované na základe cieľov týchto programov. A je tu teda jasné rozdelenie. Ja si uvedomujem tú politickú potrebu vyjadriť, že odkiaľ tie peniaze vlastne prichádzajú, ale musíme si skontrolovať, do akej miery to vlastne je možné technicky vyjadriť v tom nariadení. Takisto som zaznamenal, že tu je návrh, aby sa zbierali niektoré e, správy od účastníkov. To je prax, ktorú vlastne my máme. To je dobrovoľnícká služba. Pre mňa je dôležité, aby sme tu jasne uviedli, u, u, spome, zmienku o tom, že takýmto spôsobom sa vytvára veľmi prísna, veľmi prísna, veľmi prísna štruktúra, ktorá sa teda vytvorila. A ešte pár vecí, ktoré sa týkajú bezprostrednej reakcie bezprostredné reakcie napríklad na tie prírodné katastrofy, napríklad v Grécku, v Polsku, alebo možno niečo také isté nájdete aj v niektorých iných častiach Európy. Chcel by som spomenúť, že, že dobrovoľníci, pretože oni vlastne pochádzajú zo všetkých zdrojov, musia byť vnímané ako bezprostredná reakcia, pretože tieto jednoducho musia, musí byť, musia byť vyčlenení a vyškolení bezprostredne. Takže takéto katastrofy vlastne, na ne musí byť reagované bezprostrednejšie, tá reakcia musí byť absolútne bezprostredná, a preto spolupracujeme s patričnými orgánmi a grémiami, aby tá reakcia bola čo možno najrychlejšia v rámci tých 4 mesiacov selekcie. Posledná pripomienka, veľmi dôležitá. E, náhrada vlastnej pracovnej sily. Toto je pre nás obrovská obava. A naozaj sa veľmi snažíme, aby sme sa ubezpečili, aby dobrovoľníci nenahrádzali e, bežné pracovné miesta. Samozrejme, motivácia vykonávať dobrovoľnú činnosť je iná. My sme, my máme naozaj veľmi prísne postupy, aby sme si overili, aké aktivity vykonávajú dobrovoľníci, aby sme sa vyhli k tomu, že takéto aktivity budú, povedú k nejakému zisku alebo aby nahrádzali riadne pracovné miesta, či už v sociálnej oblasti alebo v iných sektoroch. Takže toľko z mojej strany. Ďakujem veľmi pekne aj za pripomienky a pozornosť. Je vous remercie. Notre collègue Christophe Hetman a-t-il des remarques complémentaires Ďakujem veľmi pekne za doplňujúce poznámky. Pán kolega Kristof Hentman, ďakujem veľmi pekne. Všetkým kolegom. Prvotná reakcia z mojej strany je následovná. Všetci sa zhodneme na tom, že myšlienka je to chválihodná a Myslím, že je to aj obrovský výdobytok. Určite sa nám Určite budeme ďalej pracovať na tejto téme. Tých, tých kontroverzií tam veľa nie, ale určite sa dostaneme k jednotlivým podrobnostiam. Ehm, musíme si to samozrejme podrobne zanalizovať aj medzi sebou, ale majte na pamäti, že viac podrobností znamená aj obsažnejší dokument, viac materiál na čítanie pre budúcich príjimateľov a viete, že chceme vždy menej slov než viac slov. Um, Určite tam treba doladiť niektoré veci. Napríklad ste hovorili o definícii dobrovoľníctva. Myslím si, že tá definícia je pomerne dobrá, ale som otvorený ďalšej diskusii. Ďalej ste hovorili o financovaní. Pani Damato hovorila o tejto veci. Určite Nechceme, mm, aby sa dobrovoľníctvo zmenilo na lacnú prácu a ako, myslím si, že aj komisia to veľmi dobre vysvetlila. Ja veľmi dobre rozumiem finančnému aspektu, rozumiem tomu, čo hovoríte v spojitosti s rozlíšením oboch komponentov, teda dobrovoľníctva a vytvoreň dobrovoľníctva a rozlíšenia e, nových pracovných miest a tak ďalej. Mm, e, tá proporcia, ten pomer je viac menej symbolický, pretože ten rozdiel by mal byť menší a ja som navrhol, aby, mm, tá, aby ten pomer, pokiaľ ide o tvorbu pracovných miest, bolo 10 vyšší, pretože je to aj signál mladým a umie, aby si jednoducho nemysleli, že ide o nástroj, cieľom ktorého je získať lacnú pracovnú silu v Európskej únii. Nechceme, aby to bolo takto vnímané. Bol by som rád, aby parlament povedal, že vnímame naozaj veľmi seriózne túto iniciatívu a v každom jednom nástroji, ktorý predložíme, budeme zdôrazňovať dôležitosť tvorby nových pracovných miest, najmä pre mladých. A myslím si, že je to symbolické. A Určite to pomôže Európskemu zboru Solidarity, aby sa zbavil takého toho podozrenia, že e, môže že dobrovoľníctvo sa môže zmeniť na vlastnú prácu. Ja súhlasím s komisiou v tom, že pri prírodných katastrofách, ide o špecializované záchranné zložky a iné služby, iné, iné, eh, iné útvary, ktoré budú súčasťou zásahu, ale takisto majme na pamäti, že v prípade Grécka alebo Karibských ostrovov alebo v prípade prírodnej katastrofy v Polsku, či v prípade zemetrasenia v Taliansku pamätajme na to, že domy nebude opätovne renovovať alebo stavať e, požiarný zbor alebo štátne orgány, sú to miestne orgány a ľudia samotní, obete, ktoré budú musieť tak urobiť. A tam práve vnímam miesto pre mladých dobrovoľníkov. uvedol som príklady Grécka a Polska. Boli dobrými príkladmi, a, to, a tieto príklady boli dobrými príkladmi toho, ako by e, sme mohli využívať Európsky zbor Solidarity. Pamätajme na to, že dobrovoľníkov možno povolať už vo februári budúceho roku. Mm, pamätajte na to, že e, zima v niektorých častiach Európy začína už v novembri a e, obete katastrof e, by mali mať miesto, kde budú bývať. Čiže napríklad, ak povoláme takéto zbory, tak to môže byť práve na tento účel. A mladí Európania by takto mohli pomôcť a o tom nie je pochyb. Určite nie je pochyb o tom, že potom, čo udrie prírodná katastrofa, špecializované zložky musia zasiahnuť, ale po takomto zásahu si treba premyslieť, ako sa ubezpečíme, ako zabezpečíme, alebo ako zabezpečíme čo najskoršiu možnosť, e, aby nám do, mladí dobrovoľníci mohli pomôcť. Ja som rád, že nás čakajú ďalšie diskusie a i tento nový nástroj je dôležitým prvkom na posilnenie hodnoty Európskej únie. Ďakujem. Merci beaucoup. Chacun aura noté... Ďakujem veľmi pekne. Určite si všetci všimli, s akou vervou a nadšením sa tejto téme venujete. Táto správa e, si vyslúži určite široký konsenzus v rámci všetkých frakcií. Konečný časový harmonogram zatiaľ stanovený nie je dosiaľ stanovený, respektíve schválený nebol na e, výbore kult. Ďalej je tu ešte žiadosť o zdieľanú príslušnosť. Ak ide, pokiaľ ide o náš výbor, ja by som povedal, že 14. septembra 17.00 je lehota na predkladanie pozmenujúcich návrhov. Ďakujem veľmi pekne, dostávame sa k ďalšiemu bodu nášho programu schválenie rozhodnutia koordinátorov. Dostali ste zhrnutie rozhodnutia koordinátorov. Myslím, že môžeme schváliť rozhodnutia s tým, že už som to uviedol, že oznámenie o e, uragáne Irma bude e, v stredu na programe plenárky, zhruba niekedy po obede. Máme nejaké otázky? Ak nie, ďakujem veľmi pekne. Bolo mi potešením predsedať e, zasadnutiu výboru REGI. E, pán predseda ďakuje aj tlmočníkom, ďakujem všetkým spolupracovníkom a tým, ktorí sa podielali na našej rozprave. Ďalšou, ďalšia schôdza bude 9. oktobra od, od 15. do 18.30 a 10. oktobra od 9. do 12.30 v Bruseli. Pekný zvyšok dňa, dovidenia.